Euh, mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons euh, donc reprendre euh, nos travaux. Dámy a páni kolegovia, začneme. Budeme pokračovať v práci o voľnom pohybe osôb v Európskej únii. Rada by som mm, privítala kolegov z národných parlamentov. A hneď na začiatku je časť dnešného popoludnia, ktorá sa bude venovať rodine a dedičskému právu. Bude tu Kurt Lechner a Alexandra Tajn, Tajnová. Vážený pán Lechner, máte slovo. Vy ste bývalý člen výboru pre právne veci. Ďakujem pekne. Pani predsednička, som veľmi rád, že opätovne som mohol prísť medzi vás. Musím sa priznať, že 11 mesiacov som už nebol v Bruseli. Potom ako 2-3 roky som e, pracoval ako spravodajca na viacerých témach. Som bol taký unavený, že som sa musel vzdať práce v parlamente, musel som sa najprv zotaviť. Bola to veľmi náročná práca, ale hodnotím to spätne tak, že bola to veľmi konštruktívna práca a myslím si, že tie výsledky, ktoré sme dosiahli, boli pozitívne. Musím povedať, že tie rokovania a tá práca sa oplatila. Ešte raz by som zopakoval, návrh komisie bol už dosť kvalitný, ale myslím si, že v rámci tých ďalších rokovaní a postupov sa to ešte skvalitnilo. No a myslím si, že môžem zdôrazniť to, že všetky tri inštitúcie skutočne viedli veľmi konštruktívne rokovania to znamená, že tá komisia ako parlament, ako aj rada. Medzičasom, myslím si, že u vás sa uskutočilo množstvo rok, rokovaní, vedeckých vystúpení, otázok, seminárov a ja som sa už niečo takého zúčastnil. Aj keď na základe toho, koľko problémov tam ešte je, či by som môj príspevok nemal trošku zredukovať preto, aby som nemohol byť braný na zodpovednosť za všetky problémy, ktoré tam sú. Snažili sme sa vyriešiť mnohé problémy pre občanov, ako napríklad voľnosť pohybu, e, dedické otázky a tak ďalej, ale prišli samozrejme nové problémy, ktoré počas práce vyvstali. Chcel by som poukázať na jednu jednoduchú vec. Čo sa týka Belgická a Francúzska, tak tam boli určité pravidlá, ktoré sa týkali vlastníctva nehnuteľnosti. To znamená, že tam bolo jasné pravidlá v rámci dedenia. To znamená, že Francúzsko tam vôbec nemalo žiaden problém v rámci vecného práva. Takže vidíte, že je tam určitá systematika v rámci právneho poriadok. To znamená, že tak ako materiálne právo, právo, e, ktoré sa týka registrácie, sú dosúladené a majú tam vlastne tradíciu 10 ročia, 100 ročia sa to celé zosúladilo a vlastne sa to teraz jednoducho náhradí, alebo teda dojde tam, dojde tam nové pravidlá a vznikajú tam konflikty a problémy, ktoré je nutné riešiť. Musím povedať, že to je jeden z dôvodov, prečo v rámci harmonizácie materiálneho práva, o čom sa diskutovalo dnes do obeda. Nie som priamo proti tomu, ale som taký skeptický, lebo jednoducho tu dochádza k systémovým problémom Jednoducho sú tu určité špecifika e, národných e, právnych systémov, je to neprehľadné, čo sa týka kolizného práva, tak tam sú určité pravidlá, ktoré e, súvisia s týmto typom práva a tam je to také pre, prehľadnejšie. Celkovo tie podujatia, ktoré som sa zúčastnil, mám pocit, že to nariadenie príjmané pozitívne a čo sa týka hlasov proti nariadeniu, a vlastne tak povedať som ešte nezaznamenal. Ide skôr o to, že sa poukazujú na prípadné problémy. Chcel by som vidieť túto príležitosť, aby som na adresu komisie e, nasmeroval jeden apel. Prosím vás, e, keď budete pracovať na tých formulároch, lebo tiež nie sú hotové, to je veľmi dôležité, tu ide o európske detské osvedčenie, je veľmi dôležité, aby to bolo prakticky riešené, lebo ináč právna prax to nebude využívať a všade sa potom e, budú opätovne využívať národné postupy. Poprosím vás, aby ste, aby ste nedopustili to, aby členské štáty jednoducho budú neustále sa brániť a potom budú tam spôsobať problémy. Jednoducho to dedické osvedčenie je také, aké je. A ešte by som si želal, samozrejme, že bude nevyhnutné prijať rozhodnutia podľa možnosti rýchlo. Niektoré veci prebehnú aj Európskym súdnym dvorom. To bude veľmi dôležité pre e, právnu istotu a pre jasnosť toho práva. No a takže sú tu určité veci, ktoré nás očakávajú, spomenul som určité príklady. Samozrejme, niektorým veciam sa dá predchádzať, ale na druhej strane sa hovorí častokrát, že moderný zákonodarca má sklon k detailizmu, by som povedal. A jednoducho nie je možné v rámci nariadenia riešiť všetky detailné otázky, to je jasné. Som veľmi rád, že si dnes vypočujeme aj pána profesora Hesa a pevne verím, že to, čo nám budete hovoriť, aké sú tam nedostatky, že ten zoznam nebude príliš dlhý. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujem za vaše vyjadrenie, hovorí pani predsedajúca. Kolegyňa Alexandra Tajn teraz prevezme. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Naša dnešná téma sa týka toho, či skutočne naši občania majú možnosť využívať eh, voľnosť pohybu. Ja si myslím, že pri niektorých konšteláciách žiaľ odpovedie nie, aj keď samozrejme je nám to lúto. Ja som spravodajkyňa pre dve naredne, ktoré sa týkajú materiálneho práva. Jedna sa týka manželských otázok. Tu ide e, manželstva, či osôb rozličného pohľavia alebo jedného pohľavia, potom tu ide o registrované partnerstva. Je tu o situáciu, kde partnerstva alebo e, manželstvo osob rovnakého pohľavia kde vlastne partnery sa rozhodnú sa nepresťahovať do toho istého členského štátu, aj keď tam majú nejakú atraktívnu pracovnú ponuku, lebo vedia, že by to pre nich znamenalo veľké problémy a síce, že by sa neuznalo napríklad ich registrované partnerstvo a potom, ak by napríklad teda ešte mali aj deti, alebo ktoré boli adoptované, mohli by tam nejaké ďalšie problémy, takže tam mohlo byť neuznanie zo strany členského štátu, ktorý napríklad nepozná inštitút registrovaného partnerstva. Takže máme tu teraz dve nariadenia a chcela by som povedať jednoznačne, že prax a veda bola toho názoru, že jedna, jedno nariadenie bolo stačilo a ja som tiež toho názoru. Boli tam akurát politické dôvody, ktoré viedli k tomu, že máme teraz dve nariadenia. Jednoducho preto, lebo pri nariadení o registrovanom partnerstve sme si neboli takí istí, či sa nám to podarí presadiť. Momentálne to vyzerá celkom dobre, takže je to určitý proces. Ja ako liberálna poslankyňa som pre všetkým chcela dosiahnuť to, aby v rámci registrovaných partnerstiev bola možnosť výberu práva. To som považovala za, tak povedať, najdôležitejšie. Je to uvedené v samotnej správe a pevne verím, že čo sa týka hlasovania, na výbore pre právne veci, že získame väčšinu, momentálne to vyzerá celkom dobre. To zároveň znamená, že sú dôležité ubezpečenia, uistenia pre členské štáty, ktoré sú proti takémuto výberu práva, že samozrejme ich súdy nebudú nútené v prípade rozluky alebo alebo rozvodu, keď pôjde o eh, delenie bezpodielov eh, majetka, majetku manželov. Takže napríklad, ak dvaja nemeckí partneri žijú v Polsku, ak sa chcú, ak chcú rozluku, tak jednoducho musia eh, riešiť BSM v Nemecku a tam sa to musí zrealizovať. No, žiaľ je to tak, ale Jednoducho sú tu veci, ktoré z politického hľadiska nie sú presaditeľné. Momentálne na úrovni členských štátov to vyzerá tak, že práve tie členské štáty, ktoré sú také, tak viac avantgardistické, ako napríklad Švédsko alebo všeobecnosti škandinávské štáty, že pre im ten návrh nesiaha až príliš ďaleko. A potom na druhej strane sú také štáty ako Polsko, Taliansko a tak ďalej, ktoré tieto návrhy považujú za také, že siahajú až príliš ďaleko. No keďže chceme dosiahnuť zhodu a je tam princíp jednohlasnosti, no uvidíme, ako to celkovo dopadne. Teraz sa ukončilo cyperské predsedníctvo, počas e, neho sa uskutočila veľká konferencia na Cypre, teraz tu máme írske predsedníctvo rady, oni tú tému nemajú ako prioritu v rámci ich programu, ale skôr tak o dosť nižšie. No, takže uvidíme, ako sa nám podarí dosiahnuť pokrok v týchto otázkach. Ja sa v každom prípade pokúsim pripraviť niekoľko kompromisných návrhov, aby aj kresťanský ako demokratická politická skupina v Európskom parlamente, prípadne tí, ktorí sú ešte konzervatívni, aby to mohli e, podporiť. Je dôležité, aby sme tu, na parlament, tu v parlamente mali e, širokú podporu pre tieto dve nariadenia a potom uvidíme, ako to bude na úrovni členských štátov. Teraz vlastne sme v procese vypočutia. Je to niečo podobné ako v rámci toho nariadenia o dedickom práve. No a myslím si, že e, je veľmi dôležité, kedy o tej veci rozhodneme a bude to závisieť od toho, aký pokrok dosiahnu členské štáty. To je bolo teda všetko z mojej strany. Som vám samozrejme k dispozícii pre prípadné otázky. Už teraz by som sa chcel, ospr- chcel ospravedlniť, že nebudem môcť byť celý čas prítomná počas celého poobedia. Chcem sa poďakovať a všetkým pánovi Deringovi, ktorý je z agentúry Európskej únie pre základné práva. Jeho príspevok si vypočujeme a on mi pomohol odôvodniť to, prečo výber práva je vlastne to jediné, čo by bolo v súlade s ústavou. Ďakujem pekne. Merci Alexandra. donc euh, maintenant nous allons avoir... Euh, Ďakujem pekne Alexandra. Ďakujeme za e, túto analýzu, za tieto úvodné slova. Vypočujeme si analýzu dvoch expertov. Prvým bude profesor Hess, ktorý je riaditeľom Inštitútu Maxa Plancka v Luxemburgu. Pán profesor, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Ďakujem pekne za dnešnú dnešnú pozvánku. Naša téma je nariadenie o dedických konaniach, nevyriešené otázky. Ja by som tu nechcel spomínať, pán Lechner, nejaký zoznam kritických bodov, nebojte sa. Chcel by som v skratke popísať, aké sú tie hlavné princípy tohoto nariadenia a potom sa pokúsim zodpovedať otázku, že či v rámci týchto princípov je možné riešiť dôležité otázky pre našich občanov a potom v druhej časti sa zameriam na niekoľko problematických oblasti samotného nariadenia. Čo sa týka nariadenia, tu ide o, o kompetencie, rozhodné právo, vykonateľnosť rozhodnutí, verejné registre v dedických e, konaniach, a ide tu aj o závety. Keď si pozriete ten samotný názov, tak vidíte, že vlastne je to taký veľmi široký e, prístup, ktorý zvolil zákonodarca na európskej úrovni a snaží sa takýmto spôsobom riešiť cezhraničné dedické konania. Takéto niečo tu ešte nebolo, je to vlastne priekopnícká práca. To znamená, že celá táto právna otázka od oblasti rozhodného práva, súdnej príslušnosti, uznaniu, osvedčeniam, že vlastne toto všetko má, má byť pokryté. Doteraz neexistoval takýto model, preto Európska únia je skutočným priekopníkom v oblasti medzinárodného súkromného práva. No, takže potrebujeme takýto nástroj. Chcel by som pripomenúť jeden príklad, ktorý, s ktorým som sa bol konfrontovaný pred rokom. Zavolal mi jeden eh, advokát, hovoril, že má mandantku, ktorá zdedila určité, určité dedictvo v objeme asi 200 tisíc eur. No a išlo o eh, dom, ktorý sa nachádza vo Francúzsku v regióne Massif Central v hodnote asi 60 tisíc eur. Mohli by ste nám vypracovať stanovisko k francúzskom detskom právu? Som povedal, áno, samozrejme, veľmi rád to spravím. No a ten problém, ktorý som rýchlo skonštatoval, a vlastne hovoril o tom aj pán Lechner, takže išlo o dedičku, ktorá bola nemecká občianka, išlo o pozemok, ktorý bol o Francúzsku podľa tedajšieho práva, tam sa uplatňovalo francúzske dedické právo. To znamená, že bolo to malé dedictvo a museli sme tam pracovať na základe dvoch právnych princípov. A potom tá otázka, ktorá tu vystala, ja som sa zabral tým, ako to bude podľa nemeckého práva a potom ešte aj e, akým spôsobom sa dedí ten pozemok v hodnote 60 tisíc eur vo Francúzsku. No a potom išlo o tie práva dedičov, ako ich vlastne uplatniť a ako to vlastne celé e, vyriešiť, ako vykonať zápis do registru. Tak nechcem o tom hovoriť dlho. Tie náklady na takýto posudok, vrátanie e, nákladov na advokáta by dosahovali asi 10 až 15 tisíc eur. My sme nepožadovali celú sumu, ale jednoducho z toho dedictva to pohltí veľkú sumu. Bez ohľadu na e, vlastne to, že je to vo všeobecnosti nákladné aj na čas. No a Konec koncov, ja som potreboval zhruba týždeň na to, aby som sa zaoberal všetkými týmto detailami. No a toto nariadenie o detských otázkach, čo vlastne vytvorí? Sú tam tri princípy. V tomto konkrétnom prípade by sa vlastne udržateľne alebo trvalo pomohlo e, dedičovi. Takže ide tu o to, že ide tu vlastne o rozhodné právo a súdna príslušnosť. A v tom prípade to bol, bol nemecký dedický súd. On v budúcnosti tento prípad ryby riešil podľa nemeckého práva, nie podľa francúzsko-dedického práva za tú nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza vo Francúzsku. No a to je vlastne ten druhý princíp a síce e, to, že je tu jednota dedictva a že to sa zachováva v nariadení. No a potom tretí pokrok, ktorý znamená, a ktorý teda prináša nariadenie, že existuje Európske dedické osvedčenie a ten dedič, nemecký občan, môže ísť s tým do Francúzska a môže e, vlastne e, manipulovať s tou nehnuteľnosťou. Alebo teda druhá možnosť je 10 až 15 tisíc e, eur a to, keď chce dá ušetriť, tak prečo nie? No a potom pri každom novom právnom nástroji, keď ide o nové a neriešené otázky, Samozrejme sú tam určité body, o ktorých by sa mali, malo diskutovať a sú to určité veci, ktoré v rámci hodnotenia a revízie by sa mali premyslieť. Ja mám pár takýchto podnetov. Prvý bod sa týka tohoto. Vlastne v rámci nariadenia ide o kombináciu e, súdnej príslušnosti a rozhodného práva a vlastne ide, určite sa to podľa toho, kde vlastne bolo to, e, ten posledný posledný pobyt e, toho dediča. To je pomerne komplikované. Pri e, osobách, ktoré sa združujú v viacerých krajinách, je to pomerne zložité. Predstavte si e, riaditeľ nášho inštitútu, ktorý čiastočne býva v Luxemburgu, čiastočne pracuje v Heidelbergu, takže je to sporné. No ale existuje niečo lepšie? Nejaký skutočný koncept, otvorene povedané, neexistuje. A, a ale aj tak si robím trošku starosti, že či ten koncept e, toho to miesto obvyklého pobytu to je pomerne e, komplikované a niekedy je pomerne zložité to stanoviť. Takže alternatívy. E, núka to do určitej miery nariadenie a je to pokrok, je tam možné uzavrieť dohodu o súdnej príslušnosti No a ide o to, že je možné skonštatovať, že ja, si chcem, e, ja sa chcem rozhodnúť, že chcem využiť právo a štátu, z ktorého pochádzam. A ide o to, že e, možno, keď e, je, je možné, že niekto sa z určitých dôvodov rozhodne, že nechcem, aby sa to riešilo v Španielsku, kde vlastne e, zomrel ten majiteľ prípadného majetku, ale chceme to riešiť vo Fínsku, kde by to bolo asi pre nás lepšie. No takže potom e, to môže celé e, vykonať e, fínsky súd. To by bolo určite dobré riešenie, ale aj naopak, keď by sa vlastne nezvolilo to fínske právo a ak všetci dediči sú vo Fínsku, nie je možné e, skonštatovať, že my chceme, aby sa to riešilo v, vo Fínsku. A to znamená, že súd môže skonštatovať, že dobre, možno, že ten fínsky súd môže byť lepší na to, aby to e, vyriešil. Niekde mohol e, protestovať, že toto je niečo ako forum shopping. No, takže nie je to ako keby až také jednoznačné. Ja by som si skôr želal e, tú vec, ktorá tam pôvodne bola uvedená, že tie príslušné súdy, teda tak španielské ako aj fínsky, musia nájsť určité riešenia, akým spôsobom budú komunikovať. Lebo to nie je nič e, samozrejme. V niektorých členských štátoch to funguje dobre a potom sú také štáty, kde to nefunguje vôbec. A keď si pozriete internetovú stránku komisie, tak priama komunikácia medzi súdmi je dôležitým prvkom justičnej spolupráce v Európe. Preto by som z toho trošku viacej očakával aj v samotnom nariadení. Ja pevne verím, že súdy sú ochotné, alebo že ich ochota bude rásť, aby viedli e, priamy dialog prostredníctvom Európskej justičnej siete. Potom ešte iný náhľad, ktorý ma veľmi nepresvedčil to je určitý bod, ktorý podľa mňa nadvezuje na to, čo sme si vypočuli dnes do obeda. To sú nariadenia v rámci nariadenia, kde ide vlastne aj o otázky ako napríklad uznávanie rozsudkov. Tuto nariadenie e, vychádza z Bruselu 1 v zásade sú to predpise, ktoré, predpisy, ktoré sa osvedčili, no akorát sa trošku ešte doladilo. Vystáva to akorát tá otázka, či sú to tie správne predpisy, ale odpoveď môže byť iba jedna. Čo sa týka dedických záležitostí, tak tam e, nemáme takú situáciu, ako je v Bruseli 1, že tu ide typický proces s dvomi osobami, kde je jasné, kto je žalovaný a kto je žalobca. Máme tu viacero e, účastníkov a to, že je tu situácia s viacerými stranami, tak e, to je iná ako prípad najte situácie v rámci Bruselu jednotky. Preto si myslím, že tie pravidlá, ktoré sa týkajú tak samotných e, tých sporov, vedenia sporov, ako aj uznávania e, rozsudkov, tak to nie je optimálne riešené. Ja by som si to vedel predstaviť lepšie. Napríklad tu ide o zjednodušené pravidla uznávania. Napríklad je to lepšie vyriešené v európskom nariadení o platobnej neschopnosti. A to sú tiež podobné prípady, kde je viacero strán no a keď si pozrie článok 26 e, toho nariadenia, tak myslím si, že to je e, lepšie ako v rámci Bruselu 1, Takže tu vidíme, že aké je vlastne zložité vytváranie legislatívy v rámci európskeho občianského práva. Sú to nástroje, ktoré sú častokrát veľmi rozdielne a preto je veľmi zložité e, vytvoriť niečo také ako takú všeobecnú časť európskeho kolizného práva. Ak dovolíte ešte dva body. Nariadenie má ešte ďalšiu časť a ja priamo teraz prejdem skôr na tú technickú časť. Tu ide o uznávanie, respektíve príjmanie národných eh, detských osvedčení. To je veľmi dôležitá téma. Tu ide o to, akým spôsobom môže byť akceptované e, takéto osvedčenie. Tu ide o to, aký, aký, aké pôsobenie, aký vplyv očakávame od toho osvedčenia. E, v nemeckom preklade je, že beweiswirkung, teda pôsobenie dôkazu. E, v niektorých jazykoch je riešené ináč. No a tu istá otázka, čo to vlastne je? No dodnes je to vlastne nevyjasnený pojem. Práve preto musíme ešte počkať, kým nám judikatúra poskytne určité indície. Ide o to, že koľko takýchto indícií potrebujeme. Ten pojem uznávania dokumentov a uznávania dôkazov, to je vlastne to najzložitejšie, čo máme momentálne v rámci európskeho kolizného práva. A ja neviem, či tieto nové pojmy v rámci nariadenia, kde sa spomínajú tieto problémy, či to je skutočne hodné na to, aby to riešilo tie problémy. Európske dedické osvedčenie určite dobré, dobrá možnosť, súhlasím s pánom Le- Lechnerom, že musí to byť e, formulované podľa možnosti čo najdlhšie, aby to fungovalo v praxi. Žiaľ, je to iba ako opcia, tento nástroj. No a keďže je to takýto nový nástroj, ešte k tomu je to opcia, tak neviem, či skutočne sa to bude uplatňovať v praxi. Dalo by sa to zabezpečiť ale tak, keby v budúcich rokoch kým, eš, kým teda vstúpi e, nariadenie do platnosti, to znamená, že máme ešte 2 roky, aby sa zapojili účastníci, aby boli zapojení do celého procesu. Samozrejme musia byť ochotní sa zaoberať týmito e, predpismi. Tu sa musíme spolhnúť na notárov, ktorí našťastie boli od začiatku zapojení do celého procesu. A tu už vidíte, že vlastne ja som poukázal na niektoré nedostatky, niektoré problémy, ale moje celkové zhrnutie je, že aj keď som nehovoril ešte o niektorých problémoch v rámci medzinárodného súkromného práva, môžem skonštatovať, že v súčasnosti môžeme očakávať, že od roku 2015 sa situácia občanov v rámci cezhraničných dedických záležitostí sa môže zlepšiť. Ďakujem pekne za pozornosť. Eh, merci beaucoup, professeur. Veľmi pekne ďakujeme, pán profesor. Ak ide o majetkové pomery a majetkové dôsledky registrovaného partnerstva, v tomto prípade má slovo pán Albin Tering z agentúry Európskej únie pre základné práva. Rečnička sa ospravedlňuje za chybu, ktorú robila predtým. Dámy a páni, som veľmi rád, že mám príležitosť odprezentovať vám záležitosti v týchto dvoch problematikách. A možno by som vopred mal povedať, že sa nebudem zaoberať všetkými zaujímavými aspektmi týchto dvoch tém, iba záležitostiami základných práv, pretože takto nás požiadali, aby sme sa k veci postavili. Minulý rok sa rozhodlo, že Európsky parlament žiada agentúru Európskej únie pre základné práva, aby vypracovala stanovisko k nariadeniu majetkových dôsledkoch registrovaných, registrovaných partnerstiev. Ja konkrétne som bol požiadaný, aby som preskúmal túto vec. Spravodajkyňa pani Tajn z Výboru pre právne veci je spravodajkyňou. Kým manželia sa môžu obrátiť na články 16 a 18 predmetnej právnej úpravy, Európskej komisie. Ak človek žije v registrovanom partnerstve, tak nemá sa kam obrátiť. Člán, článok 15 hovorí, že štát, v ktorom bolo partnerstvo registrované, je jedinou jurisdikciou. Je to rozhodné právo. V máji 2012 sa agentúra sústredila na to, že tá, toto nariadenie, ktoré hovorí o registrovanom partnerstve a majetkových dôsledkoch, nedáva výber, nie je tu voľba rozhodného práva, ale to je v rozpore s majetkovým režimom manželov, kde také, takáto voľba je možná. Rozdiely medzi týmito dvoma návrhmi nariadení teda porušujú princíp rovnosti a nediskriminácie podľa článku 21 Charty ľudských práv Európskej únie. Prvým krokom analýzy je posúdiť, závažnosť rozdielu medzi dvoma návrhmi nariadení. V tomto ohľade treba si všimnúť, že návrh, ktorý sa týka majetkových e, pomerov manželov, kde je možné si vybrať rozhodné právo, uľahčuje spravovanie majetku a ďalšie okolnosti súvisiace s majetkom. Je možnosť zvoliť si právo členského štátu, kde e, pobyt umožňuje voľbu tohto práva a preto sa môžu uplatniť i práva voľného pohybu, čo je dôležitý aspekt e, tohto nariadenia. Ale ak je voľba e, režimu rozhodného práva dôležitý pre manželov, prečo by to nemohlo platiť aj pre registrovaných partnerov? Agentúra zistila, že toto odlišné správanie sa k manželstva medzi osobami rovnakého pohľavia Ehm, je silnejší, ak v porovnaní s registrovanými partnerstvami medzi osobami rozličného pohľavia. Tieto páry, ktoré chcú formalizovať svoj vzťah, niekedy nemôžu, lebo takýto inštitút v danom štáte neexistuje. Toto odlišné mm, správanie sa k týmto rozličným prípadom je diskriminujúce a neumožňuje čerpať práva istej skupine osôb a preto je neodôvodnené. Máme tu tri argumenty, ktoré e, môžeme použiť. Prvým rozdielom medzi týmito dvoma návrhmi e, by sme mohli aplikovať na prípad, kedy v dvoch štátoch v jednom existuje inštitút registrovaného partnerstva, v druhom nie. Do istej miery Všade, vo všetkých členských štátoch EÚ, manželstvo sa definuje veľmi podobným spôsobom, ale registrované partnerstvo sa definuje rôzne. A potom je možné si vybrať taký štát, takú jurisdikciu, kde je to formulované a definované priaznivejšie, čo sa líši od situácie manžel, manželov. Návrh nariadenia však eh, nehovorí o tom, čo presne definuje manželstvo alebo čo definuje registrované partnerstvo, hovorí len o majetkových právach súvisiacich s týmito dvoma inštitúciami spolužitia. Pri majetkových režimoch manželov však musíme konštatovať, že sa to v právnych systémoch EU líši. Niekedy ide o spoločný majetok manželov a niekedy sa je možné, aby manželia mali oddelené majetky. Vznikajú tu rozdiely, a teraz citujem, Rozdiely sú z nerovností medzi aplikovateľnými, medzi, medzi rozhodným právom, kedy by bolo vhodné prijať právny rámec, vnútroeurópsky právny rámec pre majetkové pomery manželov, koniec citátu. Ja však verím, že tento argument by sme mohli použiť aj pre registrované partnerstva. Práve rozdiely medzi národnými e, zákonodárnymi systémami, ktoré umožňujú rozdiely medzi typmi registrovaných partnerstiev alebo ich neexistenciou sú argumentom pre to, že ne- nemožnosť voľby je diskriminujúca. Druhým argumentom je, že majetkové pomery registrovaných partnerov by vždy mali byť spravované takým štátom, v ktorom žijú partnery a druhý argument poukazuje na fakt, že zákony členských štátov o registrovaných partnerstvách neponúkajú partnerom možnosť si zvoliť iné, inú ju, jurisdikciu iba toho štátu, v ktorej bolo partnerstvo registro registrované. Myslím si, že tu sa pozície zákonodarcov na úrovni členských štátov líšia. V súkromnom práve sa, si želáme vyhnúť sa boju medzi rozličnými právnymi systémami a jurisdikciami a národnými zvyklostiami, pričom tu vznikajú špecifické nároky v súvislosti s európskou legislatívou, pretože ak existuje voľný pohyb osôb a základné práva európskych občanov, e, toto je v konflikte. Keďže tu je dôkaz, dôkaz, dosť dôkazov o tom, že členské štáty zabraňujú registrovaným partnerom vybrať si taký právny režim, ktorý by bol iný ako režim štátu, v ktorom bolo partnerstvo registrované. E, toto je fakt, napríklad v Rakúsku to tak platí. A z toho vyplýva, že potom členský štát neudeluje partnerovi možnosť voľby rozhodného práva. Toto všetko prispieva k argumentácii že to je diskriminačné. Tretí argument. Nie všetky členské štáty jednoducho majú inštitút registrovaného partnerstva, citujem, rozsah voľby teda nie je ten istý ako medzi manželmi, medzi manželmi na jednej strane registrovanými partnermi na druhej strane. Tento argument poukazuje na fakt, že hoci všetky členské štáty majú zákonom upravené manželstvo, nie všetky majú zákonom upravené registrované partnerstvo. Je to tak a to znamená, že registrovaní partnery majú obmedzenú voľbu rozhodného práva Redukuje sa to na tie členské štáty, v ktorých je inštitúcia registrovaného partnerstva. Dokonca aj takýto obmedzený výber by nemal byť odopieraný. Limitácia rozhodn- voľby rozhodného práva a inštitútu registrovaného partnerstva. A rozdiely, ktoré existujú, by nemali zabraňovať registrovaným partnerom vybrať si aspoň z tých možností, ktoré sú v praxi možné. Názor agentúry pre základné práva teda znie, že treba odôvodniť odôvodniť lepšie e, možnosť voľby rozhodného práva a v súvislosti s majetkovými pomermi, pretože tak, ako to je naformulované teraz, tak je to diskriminačné, tak, ako to formuluje charta v článku 20. Ďalej tu máme článok 21 charty. Ide tu o nevy, znevýhodnenie partnerov, ktorí žijú v registrovanom partnerstve v porovnaní s manželmi a je tu však požiadavka, aby aj registrovaní partnery mohli naplno využívať svoje práva súvisiace s partnerstvom. Keďže Inštitút registrovaného partnerstva v mnohých členských štátoch je jedinou možnosťou pre páry rovnakého pohľavia, môžeme sa domnievať, že tu je ešte väčšia diskriminácia pre tieto páry. Ďakujem za pozornosť. Merci, Ďakujem pekne za slovo, pán eh, Diering. Zahajíme debatu k týmto dvom bodom, ktoré zazneli. Pokiaľ máte nejaké bezprostredné otázky alebo reakcie k týmto dvom rečníkom alebo aj k tomu, čo povedali poslanci, e, prípadne by ste radi adresovali otázky ľuďom, ktorí sedia v predsedníctve, prosím, predstavte sa a veľmi stručne položte svoju otázku. Ďakujem. peut demander si quelques, des experts quelque chose oui. Vous, avez, vous pouvez, vous voulez réagir euh, l'un ou l'autre? Oui, euh, Kurt euh, Lechner. Chceli by ste ešte doplniť niečo? Ja mám jednu otázku. Chcel by som najprv sa poďakovať pánovi Hesovi za jeho príspevok a chcel by som povedať tak, že ja som považoval za najväčší problém v tej práce tú otázku tej príslušnosti, lebo kdekoľvek sme začali, tak boli tam nejaké veci, ktoré boli problematické. Ja som pôvodne chcel navrhnúť, aby sa rozdelili také sporné konania s nespornými a potom samozrejme tá otázka, čo je sporné, nie je jednotne zadefinované v Európe, takže bolo by to zložité. No a tu sa chcem spýtať. Podľa môjho názoru tie pravidlá a príslušnosti sú teda výlučnými pravidlami a v Španielsku. Ten príklad, čo ste spomínali, tak sa to bude riešiť vo Fínske iba, vo Fínske iba vtedy, keď sa tá rozhodnú pre to fínske právo. Napríklad, čo týka Nemecka, tak keď eh, bez hľadu, kde som, tak vlastne častokrát sa hovorí o tých problémoch eh, nemeckých dôchodcov na Majorke. Jednoducho, keď ten eh, nemecký dôchodca má e, obvyklý, posledný obvyklý pobyt na, na Majorke, tak jednoducho sa to musí riešiť tam podľa miestneho práva. Nie podľa španielského práva, ale malorského práva. Tak by to malo byť. To vystáva otázka, respektíve ten váš komentár k tomu dedickému osvedčeniu národnému, ja to považujem za vylúčené, aby to išlo prostredníctvom článku 59 Čo sa týka tých zvyškových pôsobení alebo tej, to, tej dôveriadnosti, aby to bolo tak povedz exportované cez, hrane, cez hranice, to považujem za vylúčené, no ale niekedy sa to aj tak používa. Napríklad nemecké detské osvedčenie sa uplatňuje aj v, vo Švajčiarsku na úrovni bank, to tak býva, ale to je potom ich súkromná vec. Má no teraz otázka, ako sa pozeráte na otázku príslušnosti, kto je zodpovedný za vypracovanie toho osvedčenia? Bez na to, či to je sporné alebo nie. A tu ide o to, že aké je veľké riziko, že tu budú rozličné osvedčenia, rozličné typy osvedčení. Ja, vielen Dank für diese... A, a, attendez, Alexandra... Um... ešte chvíľku. Dám ešte slovo, slovo Alexandre Tain. Ďakujem pekne, ja nie som sa spravodajkynia, ale chcel som ešte poukázať na to, že to európske dedické osvedčenie e, tak v parlamente tam bol veľký problém v tej súvislosti, že mnohé členské štáty to nepoznajú. A preto bolo veľmi zložité poslancom z členských štátov, kde to nepoznajú, v Nemecku máme nemecké dedické osvedčenie, tam nie je žiaden problém, ale bolo zložité vysvetliť niektorým poslancom, čo to vlastne je. A jednoducho oni nechápali, že o čo tu ide, takže to má nejaké e, dôkazné pôsobenie, jednoducho nebolo to im to jasné. A tu ide o to, že nechápali to pôsobenie a to sa potom odzrkadlo v tom samotnom texte. To znamená, že je to tak, že vlastne ten testament sa môže objaviť aj po 20 rokoch, potom je dôležité korigovať to osvedčenie a bol dokonca jeden príklad, kde po 25 rokoch bolo nutné vykonať úpravy v rámci osvedčenia. To bolo veľmi zložité to vysvetliť tým občanom z takých členských štátov, kde ten inštitút nepoznajú a bolo ťažké vysvetliť, že aké to, ako to má sílu. Podľa môjho názoru možno bolo to nejasné, čo pod tým si, si majú predstaviť. No a potom, čo sa týka otázky súdov, práve v rámci rodinného práva, detského práva, je to veľmi zložité, je to podstatne zložitejšia vec ako kúpno-predajná zmluva. Ak, e, takže mali sme sa snažiť zabezpečiť to, aby súdy uplatňovali svoje vlastné právo. A jednoducho tu ide o to, že napriek právnej pomoci a e, rozličným stránkam, to registrujú. je to stále e, komplikované. V Nemecku už máme špecializované súdne komory, ktoré sa zoberajú tým, že uplatňujú e, zahraničné právo, ale samozrejme pre malé členské štáty je to veľmi zložité, ak zrazu tu máte maďarské alebo portugalské detské právo a musíte ho uplatniť No a jednoducho musíte niekam telefonovať, získavať informácie, čo nie je vôbec jednoduché. Takže to bolo to pozadie za tým, bola tu snaha zabezpečiť to, aby e, súdca uplatňoval to právo, v ktorom sa vyzná. Preto v našom nariadení o majetkovom práve, napríklad v Nemecku to máme tak, že tu ide o, vyrov, napríklad o, vy, o vyrovnanie dôchodkových nárokov, to je súčasťou majetkového práva. My sa to snažíme samozrejme vylúčiť, lebo sme si všimli, že Jednoducho nemôžeme očakávať, že niekto z iného členského štátu pochopí a zrealizuje toto zložité konanie. Dokonca aj rakúsky kolegovia nám povedali, že my síce hovoríme po nemecky, ale čo sa týka tohoto prerozdelenia tých dôchodkov, tak tomu nerozumieme. Takže tu sú takéto praktické problémy, ktoré nutné zohľadniť. Ďakujem pekne. Máme nejakú rýchlu odpoveď k tejto téme? Ďakujem pekne. Áno, stručná odpoveď. Ja viem, aké je to zložité uplatňovať tie zložité e, národné systémy, ako ich je zložité priviesť na jedného menovateľa. A práve preto vlastne Európske detské osvedčenie určitým príkladom, ako prostredníctvom legislatívy na úrovni únie je možné implementovať reformy národnej úrovni. Ja by som si akurát želal naopak, že aby potom pre tie cezhraničné situácie by sme vyňali národné dedické osvedčenie, alebo by to nebolo zdvojenie dedických, národných dejických osvedčení, keďže by tam boli národné, ako aj európske osvedčenie. To považujem za problematické. A ak to nebude dobre vyriešené z hľadiska formuláru, tak vlastne eh, dopadne to tak, že eh, bude znevýhodnené to európske osvedčenie. Ja tu nemám nejaké obavy, že by, eh, čo sa týka udelenia toho dedického osvedčenia, že tam boli nejaké veľké nezrovnalosti. Tá myšlienka je tá, aby sa to sústredilo na jednom súde a musíme to tak uplatňovať. A ja sám, aj keď sa zaoberám kolísnym právom, tak na základe mojich vlastnej skúsenosti ako, e, ako znalec pre niektoré otázky zahraničného práva, tak e, ide o to, že niekedy je lepšie e, myslieť na to, ako uľahčiť situáciu pre sudcov, aby to rozhodnutie bolo jasnejšie. Takže sú tu dôležité veci v rámci Európskeho kolizného práva, keď tu ide o to, ako paralelne riešiť tie veci na príslušnom súde a potom mať aj jasné veci rozhodného práva. A chceme, aby tu, bolo, aby tu bola jedna, jednotná príslušnosť, musíme to spraviť tak, aby to boli jednoznačné výsledky, jednotné výsledky, to je zložité v oblasti dedického práva, by to mohlo fungovať pri majetkovom práve, no neviem, ale otvorene povedané, na to nie som expert. Ďakujem. Ďakujem pekne, ale ešte doplním jednu otázku, naozaj veľmi stručne. Chcem vám pekne poďakovať, vážená pani predsedajúca. Nie som členkou výboru pre právne záležitosti, ale vzhľadom na svoju pozíciu, keďže som spolupredsedníčka skupiny LGBT, komunity LGBT v tomto parlamente, tak maj záleží naozaj veľmi na tejto diskusii a chcem kolegom poďakovať za ich návrhy. Rovnako chcem poďakovať aj kolegovi z Agentúry pre základné práva z Viedne, ktorý hovoril, že e, upieranie možnosti voľby odporuje článku 20 charty základných práv a slobôd. Dostávame veľmi veľa e-mailov od kolegov, ktorí hovoria, že Únia sa snaží dosiahnuť vďaka zásade voľného pohybu, takže Únia sa snaží presadzovať všade ehm, väčšie možnosti pre homosexuálov a lesbičky v celej Európe musím povedať, že rozhodne vďaka Európskej únii e, máme väčšiu viditeľnosť a viditeľnosť týchto noriem pomáha odstrániť úzkosť e, príslušníkov LGBT komunity, ale nemyslím si, že to bolo cieľom tejto právnej úpravy. E, cieľom bolo skôr presadenie voľnosti pohybu. A keď ďalšie argumenty by ste uviedli? Chcem sa spýtať preto, aby naozaj členské štáty presadili aj túto normu, aby sa stala súčasťou ich národnej legislatívy, teda aby naozaj existovala rovnosť pre e, páry rovnakého pohľavia a ostatní, či už sú registrovaní alebo či sú v nejakých iných právnych systémoch v daných členských štátoch. Odpoveď poprosíme. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa, pokúšam som sa povedať, že Áno, z okolností samotný výber uplatniteľného práva je veľmi obmedzený aj na tie, tie zákony, ktoré sú k dispozícii a konkrétne na legislatívu členských štátov, ktoré majú takúto inštitúciu. No a práve preto naozaj nevidím, prečo členský štát mal byť donútený na to, aby aplikoval nejaký zákon alebo legislatívu, ktorú on neuznáva. Ehm, ktorá nie je súčasťou jeho právneho systému. Preto je naozaj veľmi dôležité povedať, že tu hovoríme na výbere uplatniteľného práva a aby sme nehovorili o tom, že ten istý ehm, zákon bude k dispozícii, to isté vecné právo bude k dispozícii pre všetky členské štáty naozaj môžeme hovoriť len vlastne o tom, že e, musí ísť o uplatnenie zákonov a legislatívy, o ktorej rozhodovali národné parlamenty. Obávam sa, že niektoré z týchto obáv e, nie sú postavené na nejakom silnom základe, ale v každom prípade, keď sa dostaneme k, otázky, k otázke o tom, či pár, ktorý žije v členskom štáte, či by mal mať právo na výber toho, či si vyberie právo e, členského štátu, rôzneho členského štátu, a na základe toho by uzavrel registrované partnerstvo. Nechápem, akým spôsobom by toto mohlo ovplyvňovať iné členské štáty, ktoré povedzme takýto právny systém alebo právny štatút nemajú. Ďakujem veľmi pekne. Ak nemáme žiadne ďalšie žiadosti o slovo, tak v tom prípade môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, k ďalšej prezentácii Predsa len sa ešte niekto hlási, takže prosím, pani kolegyňa, predstavte sa. Euh, Ďakujem veľmi pekne za to, že sa môžem zúčastniť eh, tejto konferencie, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá. Som som fyzička počítačová expertka, európska občianka poľského pôvodu. Chcem sa chcem len povedať, že zastupujem práve e, túto oblasť, ktorá ma zaujíma. Ide o uznávanie dieťaťa, ktoré, ktoré je nemeckej národnosti, otec býva v inom štáte, povedzme býva v Belgicku v takomto prípade je rozhodnutie nemeckého súdu, ktorý hovorí, že áno, je to otec, musí zaplatiť eh, nejakú čiastku, rozhodnutie súdu je poslané do Belgicka, no a toto rozhodnutie je v Belgicku uznané Belgicko na základe uznania tohoto rozhodnutia zahájí konanie preto, aby došlo k platbe, aby došlo k plateniu výživného, no a, a vlastne kým tá platba dôjde na účet, tak to trvá niekedy až dva roky. Chcem sa preto spýtať, či toto je normálne, pretože ak otec dieťaťa, ktorý má platiť v príslušnej lehote v ktoromkoľvek, až v ktoromkoľvek štáte Európskej únie vyživné za svoje dieťa, Mm, tak v takom prípade by možno sme mali nájsť také konanie alebo taký systém, ktorý by dokázal vynútiť aj rýchle zaplatenie nevyhnutnej čiastky. K tomu máme nariadenie o alimentoch, o alimentačných poplatkoch um, a výživnom, platení výživného. Tam sa hovorí, že každý členský štát je povinný vytvoriť centrálne pracovisko, ktoré ktoré by malo pomáhať matkám daných detí vymáhať tieto platby. Viem, že v Nemecku takýto centrálny úrad existuje. Zatiaľ sme nepočuli o žiadnych stiažnostiach na jeho prácu alebo činnosť. My sme vedeli veľmi dobre, že ten rodič, u ktorého dané dieťa, na ktoré má byť platené výživné, žije, môže si uplatňovať tieto nároky a práve preto e, musí byť v každom členskom štáte jedno centrálne miesto, jeden centrálny bod, na ktorý sa títo rodičia môžu obrátiť e, aby bolo možné dosiahnuť okamžitého riešenia. To, že to trvá až dva roky, to mi prípada naozaj veľmi veľa, počujem to poprvýkrát. Problém je skôr e, spočíva v tom, že ja som teraz prvýkrát, to je môj prvý mandát v mandáte a treba povedať, že toto nariadenie už bolo schválené v minulosti Musím ale povedať, že čo sa týka tohoto nariadenia, tak e, samotného dedičského konania a vydávania dedičského osvedčenia a tak ďalej, myslím si, že ako náhle bude to, toto vyriešené uznávanie vzájomné bude takýmto spôsobom vyriešené a zároveň aj vykonávanie zahraničných rozsudkov, tak ten systém by mal byť ucelený, ale myslím si, že ešte môžu existovať niektoré nedokonalé aspekty a celý systém je v zásade ešte stále veľmi nový. No a ako vždy, e, keďže ide o nariadenie, tak niektorým členským štátom to istý čas trvá, nenaplňujú ho úplne do bodky alebo ho neimplementujú do svojho národného systému dosť rýchlo. Dobre, hovorí pani predsedajúca, ďakujem pekne za toto upresnenie. Teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. A ďalším bodom je téma veľmi citlivého eh, veľmi citlivé otázky a to je náhradné materstvo. Dám teraz slovo pani Laurence Brune, ktorá nám predstaví komparatívnu štúdiu, ktorá bola vykonaná. Nech sa páči. Máte slovo. A prosím, stlačte si červené tlačidlo na mikrofóne, aby ste mohli začať hovoriť. Dobre, ja by som e, vám rada predložila predbežnú správu, ktorá hovorí o, o štúdii, ktorú e, robíme na základe výberového konania Európskeho parlamentu. Táto štúdia sa týka legislatívy, ktorá upravuje náhradné materstvo. Trošku metodiky, aby ste vedeli, kto sme, čo sme. Je nás 18 sociológov a právnikov. Pracujeme predovšetkým pod vedením Londýnskej eh, vysokej školy London School of Economics. No a zatiaľ sme preskúmali legislatívu a judikatúry jednotlivých súdov všetkých členských štátov EÚ, ktoré nám pripadali najdôležitejšie. No a ako asi už chápete, sme trošku zahltený tým objemom dokumentov, ktoré si treba prečítať. Všetci čítate e, noviny, všetky európske štáty a nielen európske štáty čelia problému náhradného surogačného materstva. Je to najmä od tej doby, keď e, táto téma nabrala medzinárodný charakter a keď vlastne sterilné páry sa rozhodnú vycestovať do zahraničia no a hľadajú možnosti inde ako v ich krajine, keď to povedzme v ich krajine je zakázané, aby takýmto nejakým spôsobom si e, zabezpečili náhradnú matku, e, keď e, žena v danom páre nemôže dieťa to nosiť. Prvá časť teda našej štúdie je skôr číselná. My sme mali veľké problémy získať kvantitatívne údaje, to, čo je v literatúre, tam sa hovorí o 500 alebo 600 deťoch, ktoré sa narodili e, u náhradných matiek, Polovina, polovic, polovička bola v USA, polovička v Indii. Došlo k istému nárastu v Ukrajine, ale tieto čísla podľa môjho názoru sú naozaj úplne nepresné. A teda treba povedať, že nie sú ani e, úplné e, z čoho to vyplýva? No už to je práve prvá prekážka, na ktorú narážame, keď diskutujeme o téme náhradných matiek, a to je nedostatok presných čísiel. Ako náhle sterilné páry prekročia hranice daného členského štátu, sú tu dva základné dôvody, prečo teda nevieme, prečo nedokážeme získať presne presné kvantitatívne údaje zo strany ministerstva spravodlivosti jednotlivých členských štátov. To môže vyplývať z toho, že rodičia nežiadajú o zápis do matriky v zahraničí, teda aby dané narodenie dieťa bolo registrované. Dá sa povedať, že takéto dieťa žije ako si mimo zákon, žije v mimo právnom režime. No a v každodennom styku im stačí len potvrdenie o narodení dieťaťa zo zahraničia nemajú nemajú rodný list e, dieťa z tej krajiny, kde e, všetci nakoniec bývajú. To je aj jeden z dôvodov, jedna z príčin, prečo, všetky, prečo časť týchto informácií je pre nás neviditeľná. Druhá príčina spočíva z toho, celý rad konzulátov alebo matrík e, sú láskaví alebo schovievaví, tolerantní a v podstate sú spolupáchateľmi s týmito pármi, takéto rodné listy v zahraničí a ide o deti, ktoré sa narodili náhradným matkám, oni zapíšu ten rodný list, ako keby rodičia to dieťa v zahraničí aj porodili, ako keby teda tá sterilná matka to dieťa porodila v zahraničí. Je to naozaj veľmi viditeľné v Španielsku, aspoň nám to vyplýva z práce jedného z našich spolupracovníkov v Španielsku. E, tam treba povedať, že sme veľmi dlho videli vysokú mieru tolerancie zo strany španielských matrík, matrikárov ktorí veľmi ľahko zapísali do španielskej matriky takéto narodenia, ktoré vlastne sa konali v zahraničí, no a častokrát tieto narodenia vlastne, alebo tieto tehotenstva prebehli u náhradných matiek. Vidíme, že došlo k výraznému narastu narodených detí v Kalifornii, aj o španielských rodičov, takže to je pomerne zrejme. No aj, v Španielsku, aj vo Francúzsku dochádzalo k podobnému systému a nedá sa teda presne kvantifikovať, akým spôsobom sa toto dieťa narodilo, či už vlastnej matke alebo náhradnej matke. Táto prax teda rastie. Keď si to porovnáme, No, no a tu nadvezujeme na predchádzajúceho rečníka, keď si to porovnáme um, keď si to porovnáme s predchádzajúcimi režimami, či už legalizujeme partnerstvo, manželstvo alebo civilné zmluvy, a na základe týchto právnych eh, dôsledkov sa celý rad ehm, párov rozhodol, že budú mať dieťa cez náhradnú matku. V niektorých štátoch je to pomerne viditeľné, napríklad v Španielsku. Ide o homosexuálne páry, ktoré využívajú tieto náhradné matky, či už v Kalifornii alebo niekde inde. No a nie je možnosť e, toto nejakým spôsobom schváliť alebo nejakým e, formálnym spôsobom to e, vlastne legalizovať a preto sa privierajú oči. Ďalej, čo sa týka náhradných matiek, ktoré, sú, ktoré vlastne využívajú páry rovnakého pohľavia, to spôsobí napríklad aj, to je spôsobené aj tým, že sa menia právne predpisy. V poslednom nedávnom období sme to mohli vidieť v jednej depeši, ktorú uverejnila francúzska tlačová agentúra, prevzali to aj ďalšie tlačové agentúry. A tam sme mohli vidieť, že po prvýkrát um, boli <clears throat> prijaté pravidlá, ktoré zakazujú využívanie náhradnej matky pre homosexuálne páry. Takže vidíme, že sa kryštalizujú tieto páry a takýmto spôsobom vlastne dochádza k istej diskriminácii párov rovnakého pohľavia. Keď sme si uvedomili e, tento rámec, tak sme sa snažili jednu časť našej štúdie zamerať na sociologické údaje. E, vydávali sme vlastne údaje, ktoré e, prišli z celej rady rôznych kliník v Európe, ktoré využívajú náhradné matky, či už ide o Belgicko, Grécko, Spojené kráľovstvo alebo Holandsko. No a treba povedať, že v tejto prvej sociologickej štúdii bude prítomná aj kvantitatívna časť, no a potom tam bude ešte ďalšia časť, ktorá sa bude venovať skôr tými, tým sociologickým výzvam, ktoré takéto náhradné materstva spôsobujú. Všetci asi si tak trochu uvedomujeme, že čo z toho môže vyplývať. Týka sa to teda najmä slobody a ochrany súhlasu náhradnej matky, Ide naozaj o veľmi veľkú výzvu, ktorá sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti náhradnej matke a jej dieťaťu, no a potom samozrejme finančné záležitosti, pretože táto prvá štúdia, ktorá je veľmi empirická, poukazuje na to, že tie ceny sa naozaj veľmi líšia, nie sú zanedbateľné. Je to 1500 eur v Holandsku a môže to ísť až e, na 50 tisíc eur v gréckej klinike, kde sme robili prieskum. Robili sme si takýto akýsi sociologický obraz a je veľmi ťažké získať presné údaje. Keď teda hovoríme o právnom pohľade, ten môže byť trochu e, jednoduchší, pretože sme získali presnejšie údaje. Zvolili sme si e, zameranie tejto štúdie tak, že sa zameráme len na niektoré, nie všetky členské štáty EÚ. V záverečnej správe bude tabuľka, ktorá ukáže, aký je stav vo všetkých európskych krajinách, no a potom sa budeme sústredovať len na niektoré vybrané krajiny. Prečo len na niektoré? Napríklad v týchto niektorých existuje väčší objem judikatúry alebo už majú prítomný právny rámec a ten súvisí práve s náhradným materstvom. Rovnako sme sa rozhodli, že sa pozrieme aj na iné štáty mimo Európsku úniu, práve preto, že nám môžu slúžiť e, jednak ako vzor, jednak ako nejaký príklad pre to, akým spôsobom by sme jedného dňa mohli spoločne navrhnúť vzor pre právnu úpravu náhradného materstva a zároveň by sme sa mohli pozrieť na to, ako sa členské štáty navzájom inšpirujú. Grécko napríklad vybralo režim, ktorý je veľmi porovnateľný s Juhoafrickou republikou. To sú porovnateľné režimy, ktoré sú si veľmi blízke, je tam veľmi komplexný právny rámec, no a nám pripadalo zaujímavé pozrieť sa aj mimo Európy na rôzne právne modely, ktoré nám umožnili detailnejšie analyzovať e, niektoré tieto modely. Pozrieme sa aj na ruské právo, pretože aj e, na strane E, Ruska, na, teda na východ smerom, a je taký iný pohľad, je to iný pól, tam bolo umožnené nahradné materstvo z komerčných dôvodov, čiže aj za finančnú kompenzáciu, nielen teda bez nej, ale aj s finančnou kompenzáciou, je to teda veľmi, má to veľmi liberálny prístup. V štúdii sa pozrieme aj na úplne iné modely, otvorenejšie liberálne modely, ako je napríklad kalifornský alebo ilinojský model. Len aby ste teda získali takúto nejakú predstavu e, o tom, aká je tá situácia v celej Európe. Treba povedať, že nie je žiadna krajina okrem Grécka, ktorá má nejaký komplexný rámec, pokiaľ hovoríme o náhradnom materstve. Keď hovorím o komplexnom rámci, tak to znamená, že hovoríme o predbežnej kontrole alebo kontrolu, že sa kontroluje vopred už dohoda medzi obidvoma stranami, že to povoluje sudca, že tam je dohľad e, lekára a že tam existuje, potom vlastne tam prebehne in vitro oplodnenie a existuje aj nástroj, ktorý umožňuje vlastne uh, presun rodičovstva, pretože to je naozaj veľmi citlivý moment, najmä z pohľadu občianského práva a je to aj veľmi dôležité. Potom je tu ešte niekoľko ďalších krajín, ktoré sa pokúsili tento, ehm, túto oblasť trošku zorganizovať, ale skôr tak z pohľadu zdravotníctva existujú nejaké e, kódexy dobrého správania, ktoré hovoria o tom, ako upraviť tú zdravotnú časť e, tohoto náhradného materstva. No a to by sme ukazovali alebo ilustrovali na príkladu Holandska a Belgická. Ale v každom prípade, okrem Grécka, všetky krajiny čelia istému právnemu váku, istým nedostatkom, ktoré vyplývajú z ich právnych systémov, najmä čo sa týka rodinných štatút takýchto detí, no a vo všetkých právnych systémoch je rola sudcu naozaj veľmi významná, pretože je to práve sudca, ktorý musí zasahovať, aby dokázal tú otázku upraviť najmä teda otázku dieťaťa a otázku toho, koho budú, k tomu budú rodičia a zároveň teda, či to dieťa bude spojené s dieť, so ženou, ktorá ho porodila, alebo so ženou a jej partnerom, ktorí toto vlastne iniciovali a zaistili. V Belgicku, Holandsku a Rusku sa sudci snažia uspôsobiť si vlastne tieto pravidlá o adopcii niekedy dokonca to aj tak trošku modifikujú a falšujú, aby to bolo v prospech dieťaťa, aby to e, dieťa malo stabilné zázemie, aby bolo pevne spojené so svojimi rodičmi, teda tými, ktorí si ho prijali. E, čo sa týka náhradného materstva, dôjde k prechodu hraníc, čiže tá náhradná matka je v zahraničí, tak tu tie tendencie sú oveľa kontrastnejšie. Vidíme, že ako náhle ide o nejaké štátne verejnoprávne problémy, tak sudcovia v tom prípade sú oveľa e, prísnejší. Mm, čo tým myslím? Myslíme tým najmä správne právo, trestné právo, ako náhle ide o obchodovanie s deťmi, predaj detí, tak v takýchto prípadoch sudci okamžite zasahujú a využívajú k tomu aj trestnoprávne sankcie, mm, nie v nejakej veľkej miery, ale um, sú tu tí ľudia, ktorí sa do takéto aktivity zapojili najmä pokiaľ ide o obchodovanie s deťmi a takí, ktorí predali dieťa sterilným rodičom, tak sú e, veľmi e, výrazne sankcionovaní. Čo sa týka správneho pohľadu, tak um, najmä čo sa týka udelenia víz pre dieťa, aby sa dané dieťa mohlo vrátiť k svojim rodičom, tak aj tu sú e, isté pnutia, e, isté odmietanie zo strany sudcov, ktorí nechcú vydávať takéto dokumenty, aby sa dieťa mohlo vrátiť k svojim rodičom. Napríklad v Nemecku je tá situácia veľmi neistá, v iných krajinách to môže byť trochu lepšie. Čo sa týka teraz občianského práva, a tak dochádza k eh, istej miere diskriminácie, a to vo všetkých krajinách, najmä medzi otcom a matkou, ktorá si dieťa praje. Tu vidíme, že je pomerne jednoduché je veľmi ťažké dieťa pripojiť e, otcovi, lebo otec je vždy biologický otec. Je to pomerne jednoduché, e, pretože sa berie buď v úvahu e, rodný list zo zahraničia ako oficiálny dokument, alebo sa vlastne okamžito, okamžite legalizuje v tej krajine, kde rodičia chcú žiť a v 80% tento otec, biologický otec, môže potom si vlastne dať uznať dieťa za svoje Um, videli sme to teda minimálne e, v tých krajinách, ktoré sme preskúmali, preštudovali. Takáto možnosť je vždy uznávaná. Um, je tu ale aj istá blokácia, je tu spoločný postoj v celom rade členských štátov, najmä čo sa týka uznávania materstva. Všetky um, európske štáty zdieľajú tradíciu rímskeho práva, a síce, že matka je vždy istá, že matka je tá, ktorá predsa porodila. No a tu práve v toho vyplýva ten najväčší, ten najväčší blok, pretože všetky členské štáty sa domnievajú, že ak na rodnom liste je uvedená matka tá, ktorá dieťa neporodila, no tak v takom prípade rodný list nemôže byť uznaný v tom štáte, kde tie daní rodičia chcú žiť, pretože to porušuje verejné právo alebo právny systém v tom štáte, kde chcú žiť. Takže všetky problémy sa sústredujú na spojenie dieťaťa s tou matkou, ktorá ho vlastne neporodila. Ale zároveň tu vidíme vlastne opäť niečo aj iné. Vidíme tu, že sa dostávame do rezorta, rezortu sudcov. Existuje tu pomerne pružný vývoj v tejto oblasti, najmä čo sa týka prepojenia dieťaťa s nebiologickou matkou, napríklad v Rakúsku alebo Rumunsku. vidíme, že ehm, rozhodnutie občiansko, občiansko-právnych sudcov alebo ústavného súdu, tak tieto rozhodnutia sú veľmi inovujúce a hovorí sa v nich, že tieto rodné listy zo zahraničia by mali byť uznávané či už v Rumunsku alebo v Rakúsku a okamžite by mali zabezpečiť um, prepojenie dieťa, dieťaťa s biologickým otcom a s tou matkou, ktorá ho neporodila. Takže vidíme, že naozaj sudcovia zohľavajú v tomto smere veľmi dôležitú úlohu. No a možno by sme dokonca mohli povedať aj to, že dochádza k istému posunu e, v tom tradičnom rímskom práve. Z tohto vyplýva, že e, v našej tradičnej e, správe vidieť nejaké spoločné body, čo by sme teda mohli povedať na základe tohoto prvého náhľadu na tú danú situáciu? Vidíme, že niektoré štáty jednajú veľmi striktne. Ide najmä o to, aby dieťa mohlo byť integrované k tým rodičom, ktoré si ho prijali. Najmä s tou výhradou, že dieťa nesmie byť vnímané ako nejaký spotrebný e, predmet, spotrebný tovar zatiaľ sme ešte nepokročili vo všetkých našich úvahách kladieme si celý rad rôznych otázok, najmä čo by napríklad, čo, čo by dokázali priniesť európske pravidlá v tomto smere, v čom by mohla byť nápomocné, v čom by mohli byť nápomocné. Tu sme ešte veľmi nepokročili, to bude vlastne závisieť až tej finálnej fázy, ale je veľmi dobre vidieť, že samozrejme tie európske pravidlá, ktoré podporujú presuny po Európe, keď hovoríme napríklad o zaobstarávanie zdravotnej starostlivosti alebo keď ide o slobodu pohybu, ehm, využitia liečby alebo intervencie, ktorá nie je možná v tej krajine, kde žijeme, ale je povolená v inej krajine, no tak to všetko vlastne bude do veľkej miery zahrňovať aj oblasť náhradného materstva no a, a sloboda v rámci európskeho priestoru, sloboda cestovať a, a vlastne m, pre sterilné páry a ísť napríklad do Grécka, o tom všetkom budeme musieť diskutovať. Táto sloboda pohybu e, teda zatiaľ nie je podchytená v národnej legislatíve, ako som už hovorila, a tak to môže byť v prípade Grécka, ale nie kompletne je to pokryté e, v, v Spojenom kráľovstve, ale každý štát sa do svojich e, pravidel snaží zasunúť niektoré doložky alebo klauzuly o pobyte Ehm, tak aby aby len tí rodičia, ktorí bývajú v Spojenom kráľovstve alebo v Grécku, aby tí mohli využiť náhradné materstvo, e, ktoré bolo uskutočnené v týchto štátoch. Takže existuje tu staha, snaha zo strany tých štátov, ktoré sú liberálnejšie ako ostatní, aby obmedzili dopad legislatívy. Ale zatiaľ naozaj táto problematika ešte nie je úplne doriešená, nemáme tu žiadne návrhy, ktoré by sme mohli predložiť, najmä čo sa týka štatútu týchto detí, stále sa to ako si len za jazdy mení, sudcovia to tak ad hoc improvizujú, stále by sa dalo v podstate na záver povedať, že je to veľmi citlivá, neistá téma, nie je možné predvídať, ako sa tie pravidlá budú meniť. E, všetko je to neukončené, no a práve e, dnes Ministerstvo spravodlivosti Írska spomen, u, u, spomínalo túto neistotu, neexistenciu pravidiel, ktoré by boli dôveryhodné a ktoré by boli pevné a myslím si, že, že v prípade náhradného materstva máme pred sebou ešte veľmi veľa práce. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Chcel by sa niekto ujať slova a zareagovať, spýtať sa niečo k prezentácii? Nech sa páči. Prosím, predstavte sa, páne. Ďakujem pekne, volám sa Jonas Gunnarsson a som eh, členom Švedského parlamentu. Ja si myslím, že toto bola skutočne veľmi zaujímavá prednáška. Ďakujem pekne a myslím si, že ste správnym spôsobom poukázali na jeden problém, ktorý podľa mňa čoraz viac rastie. Ide o to, že naša spoločnosť v Európe sa mení a postoj k homosexuálom všetkým sa zlepšuje. A páry rovnakého pohľavia môžu teraz už rátať s tým, že môžu mať rodinu. Takže bude tu dopyt po takýchto náhradných matkách a ten bude rásť e, e, geometrickým radom. V mnohých štátoch Európskej únie je, je povolené registrované partnerstvo osôb rovnakého pohľavia, to je veľmi dobré, takže tu sa otvoria možnosti pre takéto páry a osoby. Tu ide o to, že štáty vlastne pripravili aj možnosť pre mnohé páry, aby sa stali rodičmi. Jednoducho e, sú tu určité právne možnosti, častokrát sa nevyužívajú. No a hľadajú samozrejme tieto páry, ak majú záujem, príslušné možnosti. Je dôležité, keď hovoríme o náhradných matkách, aby sme hovorili o tom, aké by boli možné ďalšie cesty preto, aby sa objasnilo alebo zabezpečilo, aby ľudia mohli zrealizovať e, e, svoju túžbu po deťoch po rodine. Čo by sa mohlo zrealizovať a na čo by bolo možné sa viac zameriavať, je, že a ak niekto má záujem o adopciu, a ktorá nie je správneho, správnych dôvodov možná, tak aby sa to vyriešilo, aby to bolo možné zrealizovať. To je jedna možnosť. Potom je tu ešte ďalší, ďalšia vec, respektíve problém. To sa týka s možnosťami osob rovnakého pohľavia e, si založiť rodinu. Tu ide predovšetkým o otázku rodičovskej, respektíve materskej dovolenky. Týka sa to častokrát lesbických párov. E, vo Švédsku sú určité problémy. Súvisí to napríklad s tým, v ktorej krajine sa vykoná inseminácia, či je to teda vo Švedsku alebo inde. No, takže tu ide e, o to, že keď sa to vykonalo v rámci švédskeho zdravotného systému, tak áno, sú tam jasné postupy. Častokrát sa to ale zrealizuje v Dánsku a potom e, vznikajú iné práva, takže toto má potom významný, významný vplyv na dieťa, e, ak nastane e, rozluka alebo rozvod predtým, ako sa dieťa narodí, takže tu ide o to, aby sa stanovilo, že ktorá vlastne z tých osob rozhodla o tom, že chcú mať dieťa, takže tu ide o to, aby osoby rovnaké pohľave mali možnosť eh, zrealizovať svoju túžbu po rodine. Je dôležité, zra, eh, dôležité odstaviť mnohé problémy a tak by sa možno podarilo zredukovať problém, ktorý je v oblasti náhradných matiek. Ďakujem. Euh, Ďakujem. Ešte niekto by sa chcel ujať slova? Áno, nech sa páči, páne. Ďakujem, pani predsedajúca. Som Rasmussen z Parížskej univerzity. Ďakujem pani Brune za prezentáciu a rád by som sa spýtal na jednu zásadnú otázku. Je vôbec náhradné materstvo akceptovateľné? Pretože podľa mňa to tu vyvstáva jedna veľmi dôležitá otázka. Občianská spoločnosť eh, v rozličných krajinách EÚ majú totižto rozličné názory na eh, lekárskú asistovanú reprodukciu. Je to naozaj iba lekársky, medicínsky problém, alebo je to aj čosi, čo súvisí s tým, čo povedal švedský poslanec, či jednoducho uspokojiť túžbu ľudí po dieťati, u ľudí, ktorí nie sú schopní počať dieťa alebo donosiť dieťa, alebo tu ide o problémy e, gay párov, alebo tu hovoríme o ženách, ktoré už nie sú v plodnom veku, ale ešte stále by chceli mať e, dieťa za pomoci asistovanej reprodukcie. Moja otázka teda skôr mierí na uskutočniteľnosť, na zapojenie sa občianskej spoločnosti, Európskej občianskej spoločnosti do týchto otázok, pretože ak rešpektujeme národné spoločenstva musíme brať do úvahy aj bežné pravidla na európskej úrovni a to, čo si ľudia myslia o uskutočniteľnosti takýchto záležitostí. Ďakujem. Pani Brune, môžete odpovedať? Nech sa páči, máte slovo. Áno, odpoviem na tie dve otázky zároveň. Pretože majú niečo spoločné. Prečo zákonodarca v súvislosti s náhradným materstvom. Prečo tu vyvstáva otázka, či je náhradné materstvo akceptovateľné, ale my nie sme zákonodarcovia ani na národnej, ani na európskej úrovni, čiže my na túto otázku odpovedať nemôžeme. Máme tu aj sociológiu práva, máme tu súbor praktik, ktoré existujú v jednotlivých krajinách, takže tam by sa dalo načrieť a preštudovať si judikatúru. Tam by sme videli, aké právne problémy by vyvstali a ako by sa dalo právne, dal právne upraviť status takéhoto dieťaťa. Ale to je niečo iné, ako bolo naše zadanie. Nepochybne treba sa zaoberať konkrétnymi právnymi problémami, ktorým teraz čelia takéto deti, alebo sudcovia, ktorí jednoducho viac menej svoj voľne rozhodli a možno zákonodarcovia sa e, napokon rozhodnú vyriešiť tento e, vzniknutý problém. Samozrejme, že treba zaangažovať občianskú spoločnosť. Vo Francúzsku už prebieha rozprava, diskusia na túto tému a je to vlastne dané zákonom, že občianská spoločnosť musí pripomienkovať všetky nové zákony, to máme priamo zakotvené v zákone. A čo sa týka tejto všeobecnej e, otázky, či náhradné materstvo je uskutočniteľné a možné, pretože vieme, že náhradné materstvo nadobudlo popularitu, keď e, gay páry sa rozhodli využívať ho ako prostriedok, aby mali rodinu, deti. A je to akási alternatíva k adopcii. Lekársky asistované e, počatie a donosenie dieťaťa je niečím, čo riešia návrhy právnych textov Neviem, ako to je inde, ale vo Francúzsku je 30 tisíc párov, ktoré čakajú na adopciu dieťaťa a minulý rok sme 1500 párov mali takých, ktoré mohli adoptovať dieťa. Čiže adopcia je jednou z alternatívou a, e, z alternatív, ale musia byť dostupné deti, ktoré sa dajú adoptovať. A teraz už nie je toľko detí e, vhodných na adopciu, pretože krajinách, kde tradične bolo veľa detí na adopciu, teraz povzbudzujú ženy, aby nedávali svoje deti na adopciu, aby sa ich nevzdávali, ale aby si ich ponechali. A druhá vec je, či vôbec je, či sú ochotné ženy dávať svoje deti gay párom. A treba takisto preskúmať judikatúru Európy v tejto veci, ako to v praxi vyzerá. Keď rozmýšľame o adopcii a chceme nechať otvorené dvere aj lekársky asistovanému počatiu a donoseniu dieťaťa, tak tu máme Inštitút náhradného materstva, ale tým sa vytvára diskriminácia medzi mužmi a ženami. Keď sa pozrieme na tú najliberálnejšiu legislatívu, ktorá uznáva aj gay rodičov v Švedsku, Holandsku a Švédsku, kde sa umožňuje legislatívou, aby mali aj páry rovnakého pohľavia deti, tak pre mužov takáto možnosť, ako je pre matky, náhradné neexistuje. Takáto paralelná možnosť. Čiže lekárska možn- lekárske možnosti, ktoré by umožnili párom rovnakého pohľavia, mať deti iná. Neexistuje iba náhradné materstvo, iba surogácia. Nedávno bolo novelizované britské právo. Veľmi zaujímavé bolo to, že pre heterosexuálne páry je už možné náhradné materstvo od roka 2005, ale teraz sa už pridalo aj občianské, občianský zväzok muža a ženy. A posledná novelizácia umožnila aj homosexuálnym párom mať e, dieťa takýmto spôsobom cez náhradné materstvo. Myslím si, že to je zlomové rozhodnutie. Ďakujeme, hovorí predsedajúca, ďakujeme vám. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Ide o vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianských veciach. Vypočujeme si rečníka za Európsky parlament. Je to pani Wikström z výboru pre právne veci. Ďalej tu máme Karla Marinia z Lisabonského odvolacieho súdu. Merci. Dear colleagues, Kolegyne, dámy a páni, kolegovia, dovolte mi, aby som sa ospravedlňovala, lebo ani pán López, ani pani Parvánova sa nemohli zúčastniť tohto dnešného zasahnutia. Museli zrušiť svoju účasť, pretože ochoreli. Ja som však veľmi rada, že s vami dnes môžem byť a prediskutovať si túto mimoriadne dôležitú legislatívu, vzájomné uznávanie ochranných opatrení v občianských veciach. Neznie to veľmi atraktívne ani sexy, ale je to. Je to veľmi, veľmi dôležité. A myslím si, že je to aj nesmierne dôležité pre európskych občanov. Prijanie legislatívneho rámca pre práva obeti ponúka všetkým obetiam trestných činov bez ohľadu na ich národnosť alebo štátnu príslušnosť a bez ohľadu na to, kde sa udial trestný čin, uznanie a najširšiu možnú ochranu na celom území únie. Dovolujem si pripomenúť, že tento návrh pochádza z opatrení v smernici Európskeho ochranného príkazu, ktorý pokrýva celé spektrum ochranných opatrení, ktoré existujú v rozličných členských štátoch EÚ bez ohľadu na to, aké orgány to riešia, občianské alebo trestné. Na základe poznámok z istých členských štátov, kde je ochrana obetí stále spadajúca pod administratívne alebo občianské právo a nie pod trestné právo, sa rozhodlo, že sa ustanoví e, zvláštny mechanizmus pre občianské ochranné príkazy a to potom umožní osobám, ktorým sa udelil ochranný príkaz, presúvať sa bezpečne po Európskej únii tak, ako to umožňujú články našich základných zmluv, konkrétne článok 3. Text Európskej komisie bol vedený záujmom zabezpečiť rýchle a jednoduché uznanie a aplikovateľnosť, takisto vymáhateľnosť týchto ochranných opatrení. Aby sme dosiahli ciele, navrhli sme niekoľko kľúčových návrhov v texte a naše pozmejúce návrhy voči pôvodnému textu komisie znamenajú, že chceme, aby členské štáty automaticky rozoznali ochranný príkaz, Európsky ochranný príkaz, ktorý vydal iný členský štát, pokiaľ sa prezentuje certifikát z pôvodného členského štátu obeťou a myslíme si, že toto potenciálnym obetiam poskytne väčšiu ochranu, sprehľadní to administratívne postupy pre obete a zabezpečí, že sú chránené vždy a kamkoľvek cestujú v rámci únie. V našom návrhu obhajujeme aj založenie celoeurópskej databázy ochranných opatrení a vydaných certifikátov. Veríme, že toto zaručí národným orgánom bezpečný a rýchly prístup k požadovaným informáciám a tým zabezpečí rýchle ochránenie, rýchlu ochranu cezhraničnú pred potenciálnymi ohrozeniami. Ochránená osoba alebo chránená osoba, ktorá nehovorí jazykom v krajine, kde je chránená a kde sa konajú príslušné postupy, bude mať e, možnosť využiť služby prekladateľov a tlmočníkov. Všetky takéto informácie a pomoc, ktoré sú poskytované chráneným osobám, by mali byť adaptované na jednotlivé potreby takejto chránenej osoby a to jednoduchou, zrozumiteľnou formou aby sa ďalej e, zni, zmenšil počet nutných administratívnych krokov a aby sa zjednodušili. Navrhli sme modelový certifikát, modelové osvedčenie a tam sa vyhneme e, zbytočným zdlhavým prekladom a zrýchli to uznanie takéhoto osvedčenia jedným a druhým členským štátom EÚ. Kolegovia v výbore pre právne otázky ma poprosili, aby som eh, sa tu vyjadrila za nich a predtým, než bude mať slovo Carlos de Melo Marinio, sudca odvolacieho súdu v Lisabone, aby som ich informovala o ďalších skutočnostiach súvisiacich s týmto nástrojom. V súčasnosti pripravujeme druhý trialóg s radou a komisiou a všetkými inštitúciami dotknutými a dúfame, že dosiahneme dohodu v prvom čítaní, takú, ktorá bude v súlade s našimi prioritami. Myslím si, že hlavné črty tohto návrhu, charakteristiky tohto návrhu som e, predniesla a som tu, aby som zodpovedala ďalšie prípadné otázky. Ďakujeme, Cecilia, hovorí pani predsedajúca. A teraz hneď odovzdávam slovo sudcovi odvolacieho súdu v Lisabone, pánu Carlosovi B. Melo Mariňovi. Ďakujeme za pozvanie. Som si istý, že to bude naozaj sexy nariadenie a ak nie, bude to absolútne užitočné, pretože je to naozaj odpoveď na špecifickú a konkrétnu potrebu občanov. Pamätám sa na Leko v Taliansku na rok niekoľko desaťročí dozadu. Bolo to v septembri, kde sa stretli ministri spravodlivosti Talianska a komisár pre spravodlivosť, pán Vitorino. A počas troch dní vlaku e, prezentovali isté nariadenie. Ministri spravodlivosti povedali, že to, bol, že to je ešte len predbežný produkt a že toto nariadenie ukončí únosy detí v Európe. Žiadne z týchto vyhlásení sa nezakladalo napokon na pravde. A vieme, že história nie je férová, pretože najdôležitejšie na tomto nariadení bolo napokon vynechané z hry. Bola to, bolo to nadriadenie Brusel 2b a poprvý raz v ľudskej histórii, pokiaľ ja viem, potlačilo postupy uznávania v e, prípadoch únosov detí a práv e, návštev pravdepodobne rozvedeného rodiča. Dokonca ani krajiny, ktoré navrhli túto, toto nariadenie nerobia to, čo, o čo sa snaží Európska únia, teda vybudovať spoločný priestor slobody a spravodlivosti. Európsky príkaz, Európsky príkaz pre platby, ďalšie príkazy, ďalšie nariadenia, všetky tieto právne normy, ktoré po tomto stretnutí sa prijali, použili ako inšpiráciu toto stretnutie v laku. Keď si vezmeme priamu komunikáciu medzi sudcami, tak naozaj tá filozofia, ktorá vychádza, um, filozofia všetkých právnych noriem vychádza práve z toho, čo sa dohodlo v laku. Ale stále tu niečo chýba. Odvtedy tu niečo chýba a neustále nebolo možné vzájomne uznávať práva obetí ani ochranné občianské opatrenia sa navzájom medzi štátmi neuznávali, pokiaľ išlo o občianské veci. Je zrejme, že len horizontálnym súborom pravidiel je možné dosiahnuť konkrétny cieľ, ktorý umožní ľuďom, aby mohli naozaj byť chránení týmito ochrannými opatreniami, aby sa mohli stiahovať v rámci EÚ. Ak nie, tak si myslím, že inštinktívne toto je to normálne riešenie. Tento projekt nariadenia dáva možnosti, aby ľudia, ktorým hrozí, že sa stanú obeťami trestného činu, sa mohli stiahovať v rámci Európy. Efektívna cezhraničná ochrana môže mať rozhodujúci účinok v právnych postupoch. Prečo? Pretože to môže umožniť rýchly a adekvátny výkon procedurálnych práv, pretože to môže zabrániť trestnej činnosti vo veľkej miere a takisto to má bočné účinky, nepredpokladané účinky, možnosti zhromaždiť dôkazy. Ak toto nie je sexy, tak potom neviem čo. Je to určite zásadná a dobrá vec. Občianské opatrenia v tejto oblasti sú na osoch, pretože sú rýchle, praktické a autonómne. V niektorých situáciách majú autonómiu. Tieto opatrenia e, vydajú občianské súdy, ktoré zvyčajne obmedzia osobu v konkrétnych aktivitách alebo vo využívaní istých priestorov. V tejto oblasti občianských vecí je možné, je možné, aby sa tu vynechalo isté správanie, alebo môže sa zakázať využívanie nejakých spoločných priestorov, napríklad domácnosti. Ehm, bola tu štúdia, ktorá sa vykonala pred prípravou tohto dokumentu a v tejto štúdii sa hovorí, že mnohé členské štáty už si zaviedli interné ochranné opatrenia vo veciach ochrany obeti a to zdôrazňuje potrebu, aby mohli pokračovať v tomto konaní aj cezhranične, aby mohli chrániť obete aj na unijnej úrovni. Čo sa týka predmetného nariadenia, obsahuje skupinu dokumentov, ktoré boli vypracované v roku 2011. Je tu aj oznámenie o posilnení práv obetí napríklad. Je tu návrh na smernicu, ktorá zavádza minimálne štandardy práv obetí a je tu aj uznesenie rady o cestovnom pláne, tzv. roadmap, na posilnenie práv osôb, najmä v trestných konaniach. A tento návrh doplňal, doplnil predmetné texty, pokúša sa odpovedať na tú zostávajúcu časť obrazu problému a to bol zásah, intervencia istých súdov do týchto vecí a rozšíriť ochranné opatrenia na ďalšie, ďalšie krajiny, aby bolo možné pre občanov pohybovať sa medzi štátmi Ciele. Ústredný cieľ vytvorenia takéhoto textu je nevystaviť osoby riziku nadmerne dlhých postupov a konaní. Tu je čas zásadný. Hovoríme o ochrane obetí, ktoré sa kedykoľvek môžu stať obeťami trestného činu, trestného konania. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme šetrili čas. Akým spôsobom tento návrh šetrí čas a zároveň ako to, eh, ako to dokáže, vraceme sa naspäť do leka, do toho príkladu, ktorý som uvedol už na začiatku. Vytvára to akýsi certifikát, eh, dokument, ktorý je niečo ako euro niečo, čo odpovedá na potrebu voľného obehu a síce voľného obehu súdnych rozhodnutí. Je to certifikát, ktorý môže byť vynútený, um, uplatnený kdekoľvek v Európe. A zároveň by dokázal vytýčiť eh, bezprostrednú ochranu pre obete kdekoľvek. Je to základné. Toto je tá základná štruktúra tohoto návrhu. Konkrétny certifikát. Ešte jeden podstatný nástroj tohoto návrhu je možnosť predlženia opatrenia na tie krajiny, ktoré takéto opatrenia nemajú. Napríklad v mojej krajine existuje dobrý systém, aspoň teda v zákone to je napísané, elektronických náramkov a môžete sledovať pohyb ľudí, ktorí ktorí by mohli spôsobiť narušenie súkromia alebo života osoby, ktorá by mohla byť potenciálnou obeťou. Ak takýto systém napríklad v Belgicku neexistuje, tak s týmto certifikátom obeť, potenciálna obeť môže požiadať o podobné opatrenia, o podobný režim aj v Belgicku, tak aby dokázala dosiahnuť rovnakú mieru ochrany Samozrejme, toto nám ukazuje, že problém je v tom, že nemáme symetrickú realitu v Európe, že máme niektoré krajiny, ktoré nemajú odpovede na potreby niektorých obetí v oblasti ochrany obetí trestných činov. Takže to znamená, že tento návrh nemôže byť považovaný za konečné štádium. Toto nie je vlastne ten posledný krok v celom procese. Potrebujeme zabezpečiť a zaručiť, že celá Európa bude môcť mať podobnú štruktúru ochrany obetí. A teda je naozaj nevyhnutné, aby sme vytvorili spoločné aktivity a spoločné kroky, ktoré zabezpečia to, že občania budú mať rovnakú úroveň ochrany. Tento návrh nám ale v každom prípade poskytuje odpoveď na základnú potrebu a to je potreba vlastne za hranicami eh, vynúcovať, uplatňovať rozhodnutia v oblasti občianského práva, ktoré chránia obete. <clears throat> Aký, aký je ten, aké je to dobro, ktoré chránime v tomto smere? Je to sloboda, fyzická a psychická integrita. Keď, sa nám, e, keď tieto aspekty sú ohrozené, alebo keď sú tieto princípy ohrozené, tak sa môžeme dotknúť štruktúry budúceho nariadenia a hľadať riešenia, ktoré nám pomôžu vyriešiť tento problém, čo je naozaj veľmi dôležité. Vychádza to z rovnaké logiky, ako aj ktorú, tú, tá, ktorú majú ostatné nariadenia, to je síce zníženie tých dôvodov pre zamietnutie. Ak máme certifikát, ktorý je všeobecne akceptovaný, tak nebude očakávateľné, že aj interne štát uplatňovania bude odmietať uplatnenie práva, vykonanie práva a to len vo veľmi špecifických situáciách, keď pôjde o protirečenie v rozhodnutiach o situácie, ktoré sú relatívne jasne vytýčené v tomto návrhu, tak len vtedy môžeme e, uviezť možnosť zastavenia vykonávania konkrétneho opatrenia. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, hovoríme o čase. A to je síce potlačenie formálnych požiadaviek je naozaj veľmi dôležité, aby sme dokázali e, vlastne počerpnúť e, potrebu, aby sme nevyžadovali žiadne ďalšie formality v ktorejkoľvek fáze procesu. Zákon, ktorý sa bude e, uplatňovať, alebo teda legislatíva, ktorá sa bude uplatňovať, bude legislatíva daného členského štátu. Je to tá legislatíva a právny systém, ktorú poznajú sudcovia v danom štáte. To je asi najlepšie riešenie pre tento návrh No a na záver ešte raz niečo, čo bolo vlastne importované z logiky občianského práva, to je využívanie tlačív. Tlačivá sú veľmi dôležité preto, aby sme zabezpečili uniformitu, pružnosť, rýchlosť a zároveň aby sme vyriešili časť jazykových problémov, ktoré v tomto priestore máme. Takže využívanie formulárov je kľúčové. V mojej štúdii som ale aj uviedol istú mieru kritiky voči niektorým týmto riešeniam, ale vo všeobecnosti treba povedať, že tá architektúra je vynikajúca, je potrebná a naozaj nechcem pokaziť ten e, sexy charakter tohoto. Najmä pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Mm, máme tu viacerých ľudí, ktorí by sa chceli prihlásiť do diskusie, ale chcela by som povedať, že najprv ukončíme tento panel o medzinárodnom súkromnom práve a potom si vypočujeme otázky a odpovede. Takže hneď dám slovo ďalšiemu rečníkovi. Ide tu o vzájomné uznávanie, respektíve právna ochrana dospelých osôb cez hraničné dôsledky. Nech sa páči. Prepačte, ja sa hlásim o slovo, lebo čoskoro budem musieť ísť na lietadlo. Takže mohla by som sa teraz niečo spýtať? Uh, Volám sa Anne Holmlund, som z fínskeho parlamentu. Fínskeho parlamentu. A chcela by som povedať následovné. Mechanizmi, jonka avulla yhdessä maa... do úvahy tieto kroky, ktoré existujú na európskej úrovni e, na zlepšenie práva, ktoré chráni obete, e, sa tu napríklad týka o, o, o príkazy na ochranu, príkazy na udržiavanie vzdialenosti um, e, alebo nepribližovania sa. To je veľmi dôležité, aby sa to uznávalo aj v iných krajinách. V, pre Fínsko je to veľmi dôležitý návrh, pretože napríklad vo Fínsku je možné dať príkaz na zákaz približovania aj bez konečného rozsudku. Predchádza predchádzajúce, eh, predchádzajúce delikvencia nemôže ohrodiť, ohroziť vydanie tohoto príkazu. Ale s týmto novým nástrojom aj tento príkaz na zakázanie priblíženia bude tiež zahrnutý do tých opatrení, ktoré platia v celej Európe. Fínsko očakáva, že rokovania budú naďalej pokračovať hm, a to dobrým spôsobom, čo najlepším možným spôsobom a to na pôde Európskeho parlamentu, ale zároveň by sme chceli tiež upriamiť pozornosť na jeden prvok, ktorý môže ohroziť praktické uplatňovanie tohoto nástroja. A síce osoba, ktorá môže mm, byť rizikom pre niekoho iného, v istých prípadoch nie je možné vedieť, že v ktorom členskom štáte platí alebo neplatí e, príkaz na zákaz približovania. Dôležitým aspektom tohoto nástroja je, aby sme chránili obete a zabránili násiliu. A práve preto je bolo veľmi dobré, aby um, osoba, ktorá je predmetom tohto zákazu približovania, vedela, v ktorých krajinách platí um, tento príkaz na zákaz približovania, ktorú, ktorý sa jej dotýka. A zároveň by bolo dobré, aby vedela aj teda, do ktorých krajín nemá cestovať. No a práve v tomto duchu sme žiadali, aby sa tento návrh zlepšil a očakávame, že sa tak aj urobí. Ďakujem pekne. Čo sa týka teda ďalšieho bodu, tak postupujeme áno v našom programe a teda budeme mať tému právna ochrana dospelých osôb. A teraz dáme slovo dvom rečníkom z Hákskej konferencie. Chcete obidva vystúpiť naraz? Takže rozdielte si rečnícky čas. Ďakujem pekne, pani predsednička, poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, zastupcovia národných parlamentov a Európskej inštitúcii. Ďakujem pekne za to, že ste nás pozvali na tento workshop. Veľmi radi využijeme každú príležitosť, aby sme s vami spolupracovali. Ďakujem pekne za túto možnosť. Najprv budem hovoriť o Hákskej konferencii z roku 2000 a potom tu pôjde o Hákský dohovor z roku 2006, o tom bude hovoriť kolegyňa. Keď sa pozriete okolo seba, tak e, zistíte, že vlastne je veľmi dobre načasovaná diskusia o ochrane dospelých. Takže táto téma ochrany dospelých osôb je veľmi dôležitá. No, teraz máme zimu, každá zima je čoraz studenšia, na chodníku máme veľa ľadu a snehu a je to významné ohrozenie starších občanov. No a čím sme starší, tým je to väčšia výzba. No, samozrejme, tí starší ľudia, ktorí majú šťastie, idú na juh, kde je teplejšie, počas zimy. Takže sa tam presúvajú, presúvajú sa v rámci Európy, ale aj mimo Európy. Lebo, ako nám hovorí experti na globálne oteplovanie, niekde sa otepluje, u nás sa ochladzuje. Takže do Tuniska, Maroka a iných miest. Je tu jeden medzinárodný nástroj, ktorý pomôže týmto starším ľuďom, keď takto vzťahujú, sa vzťahujú, lebo keď ste starší, vlastne pravdepodobnosť práce schopnosti rastie. No a keď to nastane, tak musíte vedieť, samozrejme, aký súd má súdnu príslušnosť, aké je rozhodné právo a akým spôsobom sa budú uznávať a uplatne vykonávať tie rozhodnutia. Lebo budete v situácii, kde potrebujete rozličných e, ľudí, ktorí príjmu e, e, rozhodnutia za vás podľa vašich potrieb, podľa vašich, vašho majetku, či už či už podľa toho už ako formu má, bez na to teda. Takže toto sú veľmi dôležité otázky. No, experti, ktorí po nás vystúpia, ako pán Frimston, povedia, že samozrejme nie všetko je E, dorešené, dokonale, to znamená, sú tu určité veci, ktoré sú ešte otvorené, takže v rámci akského dohovoru ešte chýbajú niektoré definície. No sme v globálnom svete a je veľmi dôležité zadefinovať mnohé veci, ako napríklad e, ochranné opatrenie, čo je veľmi zložité. Ale povedzme si to, že to, akým spôsobom funguje Hákský dohovor, opiera sa to o vzájomnú dôveru, takže Sudca hodnotí situáciu podľa, podľa e, národného práva a posúdi, či je tam nejaká prekážka v rámci vykonávania opatrení a rozhodnutia. Musíme byť otvorení takýmto opatreniam na ochranu. Tu ide o uznávanie a vykonávanie rozhodnutí. Samozrejme, dohovor obsahuje aj rozličné zábezpeky, to je veľmi dôležité a oni zabezpečia riadne vykonávanie. No, takže je tu 6 zmluvných strán k tomuto dohovoru v rámci EU Česká republika, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Estónsko a potom sú to ďalšie štáty, ktoré toto možno skúmajú. V roku 2008 sa prijali závery rady ktoré odporúčali, aby tie štáty, ktoré podpísali, aby ratifikovali dohovor čo najskôr a tí, ktorí to nevykonali, aby to vykonali čo najrychlejšie. Kópiu záverov rady kópia záveru rady vám bola daná dispozícii. No, takže čo sa týka tohoto dohovoru, tak poukazuje na to, že je dôležité mať pravidlá v rámci Európskej únie, dôležité mať medzinárodné nástroje, ktoré dokážu fungovať aj mimo priestoru Európskej únie, alebo ako som skonštatoval, starší ľudia, ktorí sú majetnejší, majú možnosť stráviť tie dni, ktoré im dostávajú v teplejších krajinách. No a tam potom môžu tieto dni tráviť v príjemnej atmosfére. No, takže rozhodne sa zhodneme, že je nutné vykonať isté kroky v Európskej únii. Je dôležité, aby e, tu bola vytvorená funkcia európskeho právneho zástupcu. To, musí byť súčasť, to bude súčasťou dohovoru, je tam určitý priestor, určitá možnosť a ako viete, je tu tá inštitúcia aj v rámci zvykového práva, potom sú určité ustanovenia v rámci francúzského práva, v Nemecku a v Taliansku, tam sa tiež niečo vypracovalo rovnako aj vo Švajčiarsku. Takže niečo by sa malo riešiť na európskej úrovni, takže to je veľmi dôležitý prvok, ktorý môže pomôcť implementovať dohovor. Takže keďže pochádzam zo štátu, kde sú mi známe takéto presuny, napríklad v Kanade sa ľudia presúvajú, ľudia zo severu na juh USA, do Floridy a preto je veľmi dôležité, aby títo ľudia boli chránení. Je vous demanderai, madame, de respecter vos temps parce que nous sommes en train de prendre beaucoup de retard. Nech sa páči, máte slovo k dispozícii, ale poprosím vás, aby ste držali e, stanovy rečnícky čas a boli stručné. Áno, ďakujem pekne a ja doplním iba pár pripomienok. E, tu ide o dohovor OSN, kde ide o osoby s postihnutím a ide tu o hákský dohovor, ako asi viete, len dohovor OSN z roku 2006 e, doplňa dohovory OSN o ľudských právach je tu široký záber tohoto dohovoru a slúži to na to, aby chránili, podporovali a umožňovali uplatňovanie všetkých základných slobod a ľudských práv. Týka sa všetkých osôb, ktoré majú nejaké postihnutie a musí zachovať ľudská dôstojnosť. Odtedy, ako tento dohovor bol e, prijatý, tak vlastne e, podpísalo 155 signatárov a 127 štátov na svete. Európskej únie, veďže som všetky členské štáty podpísal dohovor z roku 2006 a potom je to 22 štátov, ktoré to už ratifikovali. Podľa nášho názoru, ak si dohovor z roku 2008 ponúka príležitosť na, pre štáty, a tu sa vychádza vlastne z toho, čo sa prijalo na úrovni 8, 8 roku 2006. Je tu širšia možnosť uplatňovania v porovnaní s dohovorom OSN. Toto je veľmi dôležité pre postihnutých ľudí a bude to spadať aj pod rozsah pôsobnosti toho dohovoru z roku 2000. Takže vlastne už bol poskytnutý všeobecný popis, čo sa týka Hákského dohovoru. Tu ide o určitú právnu istotu, právnu ochranu dospelých osob v rámci cezhraničného pohybu. A ako možno viete, tie hlavné ustanovenia z toho dohovoru z roku 2006, ktoré podporuje Hák z roku 2000, tak tu je všetkým článok 18, ktorý sa týka eh, slobody pohybu a potom je to článok 32, ktorý sa týka medzinárodnej spolupráce, potom článok 12 o uznávaní, článok 3a, kde ide autonómnosť a dôstojnosť postihnutých dospelých osôb, článok 25 sa týka zdravotných otázok, článok 13 ide o prístup spravodlivosti a tak ďalej. Takže zhrnula by som to tak, že chceme apelovať na členské štáty EÚ, aby sa zaoberali synergiem medzi týmito dôležitými medzinárodnými nástrojmi. A to ide o to, aby sa e, širšie ratifikoval dohovor z Hágu. Ďakujem pekne. Euh, Ďakujem pekne za to, že ste dodržali stanovený rečnícky čas. No a teraz dostane slovo ďalší rečník, je to pán Frimston. Ďakujem pekne, nech sa páči, máte slovo. Yes. Thank you very much. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, som rád, že ste ma pozvali na dnešné zasadnutie. Chcel som hovoriť stručne o praktických skúsenostiach v Spojenom kráľovstve, ktoré som nadobudol a vyvodiť z nich dva závery. Kapacita je veľmi spletitá záležitosť, pretože to nie je len jednotlivá právnická klasifikácie, ale sú tu rozličné úrovne kapacity, ktoré sa vyžadujú. Kapacita uzavrieť kontrakt, schopnosť, ktorá alebo spôsobilosť, ktorá umožňuje, aby niekto zdedil nejaké veci. Rozličné práva eh, sa predpokladajú rozličné spôsobilosti. Hakský dohovor je veľmi dobrým doplnkom medzinárodného práva v tejto oblasti a využíva sa aj v oblasti ochrany. V oblasti súdnej príslušnosti, v oblasti rozhodného práva, v oblasti, v oblasti uznávania aj uplatňovania ochranných opatrení. Navyše, sú tu pravidlá rozhodného práva, aby bolo možné zorganizovať zastúpenie, napríklad aj vo forme plnomocenstva. V Británii ma e, Škótsko ratifikovalo, teda Spojené kráľovstvo ratifikovalo dohovor pre Škótsko, ale nie pre Anglicko a Wales, ale interne máme tú istú formu zákona a máme mnoho prípadov, ktoré sa zaoberali dopadom konven- pre- predmetného dohovoru v tejto oblasti a boli veľmi nápomocné v praxi. Ja by som však sa hádam, zameral na to, že Hákský dohovor, ako sa tu spomínalo, vo vzťahu k cestným nehodám, dopravným nehodám, nespadá pod súdnu e, príslušnosť Európskeho súdu, a myslím si, že európske nariadenie v tejto oblasti je žiaduce. Aj schopnosť mať plnomocenstvo, také, ktoré by platilo únine, to je veľmi, dôleži- veľmi ťažké zabezpečiť. A vo vzťahu aj k ďalším nástrojom nie, nie je možné uznať plnomocenstvo, napríklad zastupovanie advokátom, pretože na to nie sú príslušné únijné právne nástroje. Pra- problémy, s ktorými sa advokáti v praxi stretávajú, demonstrujú, že možno relevantný orgán v inej, e, v inom súdnom systéme by sa mohol aj uznať, pretože je paralelný, ale je to extrémne ťažké v praxi dosiahnuť. Ja by som apeloval na tento výbor aj na národné parlamenty, aby urobili maximum, aby maximálny počet členských štátov EÚ ratifikoval tento dohovor. Bolo by to mimoriadne užitočné nielen, že je sexy, ale okrem toho si myslím, že by sme mali žiadať komisiu, aby toto nariadenie si naozaj preštudovala a uznala potrebu, že existuje potreba celoeurópskeho plnomocenstva alebo zastupovania v právnych veciach. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme vám. Pán Frinston, teraz si vypočujeme posledného rečníka v tejto oblasti, ktorý nám povie, aký právny základ sa má použiť pre rodinné právo, takže na 10 minút dávam slovo od Floriniovej a potom bude diskusia. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim využiť tých 5 minút, ktoré mi bolo pridelených. Obratila by som sa na váš výbor s poďakovaním, že ste zorganizovali toto kolokvium. A teraz budem hovoriť po anglicky. Rozvoj rodinného práva Európskej únie, ako ho poznáme, bolo naozaj spektakulárne. Pomyslite si, že v roku 2000 boli jediné práva, ktoré boli v praxi, iba súviseli s jednotlivými konkrétnymi vecami a dnes máme celé široké spektrum nástrojov e, a pravidel v rodinnom práve a mnohé ďalšie sa pripravujú. Ako sme počuli na predchádzajúcich zasadnutiach, sú však aj oblasti, oblasti cezhraničného rodinného práva, ktoré sa stále riadia štátnou legislatívou jednotlivých členských štátov aj e určite že to, tieto diery treba e, istým spôsobom zapchať. Aké budú, aká je budúcnosť pre iniciatívy v oblasti rodinného práva? Ja by som sa chcela sústrediť na dve cesty, ktoré majú rozličné e, výsledky a ktoré za ostatné 10 ročia boli pertraktované. Je možné prijať unijné opatrenia ktoré by vnútroeurópsky platili na, začl- na základe článku 81 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ako vieme, v oblasti rodinného práva sa to väčšinou e, robí špecifickým legislatívnym postupom, osobitým postupom, ktorý vedie k prijatiu rozhodnutí, ale rada musí konať jednomyselne po pripomienkovaní veci Európskym parlamentom. Ale v niektorých prípadoch tu existovala akási pasarel, ktorá potom e, navodila bežný legislatívny postup a nie osobitý legislatívny postup. A potom sa prijali opatrenia, ktoré nepokrývali celé to územie EÚ, ale sa budú aplikovať iba v niektorých členských štátoch EÚ, pretože existuje možnosť, aby skupina členských štátov EÚ si zvolila tzv. zvýšenú spoluprácu medzi sebou, posilnenú spoluprácu a potom takéto postupy sú akýmsi mostíkom, akousi pasarel, ktorou som spomenula predtým a využíva sa v takomto prípade iný právny základ. Takže toto sú tie interné možné prístupy. Sústredím sa najprv na článok 81 odsek 3, prvá odrážka, osobitý e, legislatívny postup z EU, zmluva o fungovaní Európskej únie, dáva výnimky spolu rozhodovania, ale tieto nie sú v oblasti rodinného práva. Každý sa mnou bude súhlasiť, že osobité riešenia v oblasti rodinného práva sa dajú vysvetliť citlivosťou príslušných otázok v oblasti rodinného práva a silou národných tradícií a kultúr v tejto oblasti. Avšak je možné povedať, že využitie pripomienkového konania a konzultačného konania e, tu prináša mnohé otázky. Táto oblasť je mimoriadne dôležitá pre európskych občanov a ak zástupcovia európskeho ľudu nebudú plne zapojení, nebude to optimálne. Po druhé, Jednomyselnosť pri rozhodovaní rady znamená, že rozvoj európskeho rodinného práva nemusí byť taký rýchly, ako by sme si želali, pretože niektorý štát môže hroziť tým, že zablokuje nejaké opatrenia, aby ochránil konkrétne národné záujmy. Netávno sme videli príklady v niekoľkých problematikách, ktoré riešila rada. Nedostatočné kompromisnícke výsledky potom až bránia cieľom rodinnej politiky a konkrétnym opatreniam. Inými slovami, článok 81 odsek 3 prvý, prvá odrážka možno stiažuje prijatie opatrenia na európskej úrovni v oblasti rodinného práva alebo aspoň dosiahnuť stanovený cieľ. Neznamená to, že by sa použitie tohto mostika, tejto pasarel, malo viac podporovať. Podľa článku 81 odsek 3, prvá odrážka. E, Rada rozhoduje jednomyselne po pripomienkovom konaní zo strany Európskeho parlamentu a konzultáciách a e, cezhraničná aplikácia rodinného práva sa potom môže prijať bežným legislatívnym postupom, čo však znamená väčší, vyšší, intenzívnejší interinštitucionálny dialog a väčšinové hlasovanie v Rade. Človek sa môže spýtať, či sa tu znižujú právomoci členských štátov v oblasti, ktorá je taká senzitívna, ako som už povedala, a taká pestrá, ako je rodinné právo, a či v princípe by sa nemalo zasahovať do takto nastavenej situácie, či by náhodou Únia sa nemohla sústrediť len na budovanie oblasti spravodlivosti, bezpečnosti a slobody a ponechať partikularity na členské štáty EÚ. Ja by som navrhla, aby to tomu tak nebolo. Pasarel neoslabuje právomoci členských štátov štátov e EÚ. Netreba sa báť e, tohto nástroja. Vyžaduje sa tu jednomyselné hlasovanie v rade totižto aj schválenie národnými parlamentmi, čiže každý z týchto parlamentov môže vetovať mechanizmus, o ktorom hovorím. Navrhované opatrenia sú vnímané ako ohrozenia citlivých politík členských štátov EÚ a preto má štát možnosť zabraniť prijatiu nástroja prostredníctvom pasarel, buď tým, že zablokuje hlasovanie v rade, alebo tým, že neprejde daná právna norma konkrétnym parlamentom členského štátu. Ale pasarel by sa mala používať v princípe, ak ide o oblasti rodinného práva, ktoré nie sú vhodné na využitie bežného legislatívneho postupu. Otázka na položenú otázku závisí od oblasti rodinného práva a od obsahu predmetného opatrenia. V mnohých oblastiach práva sú totiž prvky i rodinného práva, zároveň prvky majetkového práva, alebo sa tieto oblasti prekrývajú. Počuli sme dnes v priebehu dopoludnia o týchto oblastiach a tento zmiešaný charakter sám o sebe by mal odôvodniť potrebu použitia postupu cez pasarel aj v oblastiach, ktoré nie sú až také citlivé, ktoré nie sú úplným jadrom rodinného práva. Takže sa mi zdá, že využitie inštrumentu pasarel a jednomyselné prijatie takéhoto postupu by malo vždy závisieť od obsahu navrhovaného opatrenia. Pasarel by mala byť viac menej vhodná prípadoch, kedy už bola, bol obsah čiastočne harmonizovaný judikatúrou Európskeho súdu alebo existujúcimi medzinárodnými nástrojmi. Mala by som dodať, že využitie bežného legislatívneho postupu by mal byť uľahčený, by malo byť uľahčené vtedy, keď opatrenie expresne alebo implicitne boli akceptované alebo aspoň akceptovateľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Skúsenosť ukazuje, že tomu vždy tak nie je. Takže ďalšou otázkou je, kde sa takéto opatrenia nedajú etablovať, či by sa nemala zvýš- e, aplikovať posilnená spolupráca namiesto pasarel. Zmluvy sa venujú zvýš- posilnenej spolupráci ktorej stanovujú dlhý zoznam podmienok pre prípad, že by sa zvolila posilnená spolupráca, ale dokonca aj keď by sa splnili tieto podmienky, postup z posilnenej spolupráce nie je automatický. Vyžaduje tu to návrh komisie, ktorá sama o sebe rozhoduje, či ho dá alebo nedá, potom schválenie radou a Európskym parlamentom. Ja by som navrhovala, že tak, takáto aktivizácia posilnenej spolupráce sa má urobiť, keď sa dôkladne zvážia dva postupy. Iba ak je to posledné, posledná možnosť v ťažkej situácii a ak to splňa ciele, ktoré si stanovila Únia. Problém je v tom, že zmluvy nedefinujú poslednú možnosť, posledné východisko veľmi jasne. Môžu byť situácie, kedy cieľ alebo opatrenie sa dajú dosiahnuť niekoľkými alterno, alternatívnymi možnosťami politík. Predstavme si napríklad prvú možnosť politiky, ktorá môže byť e, ambiciozná v zmysle harmonizácie ako projekt a iná e, politická alternatíva môže byť k tým konzervatívnejším variantom a obom spôsobmi sa dá dosiahnuť e, cieľ. Ak tieto navrhované opatrenia si zvolia možnosť 1 a táto sa nepodarí završiť, tak potom treba zvážiť druhú najlepšiu možnosť, ktorou by sa mal dosiahnuť predmetný cieľ. Ak prijatie alternatívneho návrhu, ktorá vychádza z politickej alternatívy 2, nebude prvou možnosťou voľby. Všetky tieto otázky vyjadrujú e, napätie, ktoré panuje okolo oblasti posilnenej spolupráce. A otázka znie, či človek má prioritizovať pravidlá, ktoré dosiahnu viac za menej pre niektorých EU občanov občanov únie, alebo či máme prioritizovať pravidlo, ktoré dosiahnu menej. Rečnička je prerešená e, predsedajúcou a upozornená, že sa má blížiť k záveru. Záverom by som chcela zdôrazniť, pokračuje rečnička pani Floriniova, že sa veľmi často zabúda, že v článku 20 ZF EU sa hovorí o dvoch rozličných cieľoch. Cieľ, ktorý je opatrením a cieľ, ktorý stanoví únia. Cieľ, ktorý je opatrením, sa príjma preto, aby sa splnil cieľ stanovený úniou. To je prvá vec. Druhá vec, a to bude posledná vec, opakované použitie posilnenej spolupráce je ťažké odôvodniť v oblasti európskeho rodinného práva. Nehovorím tu o samotných zásadách rodinného práva, ale o dôsledkoch v tejto konkrétnej oblasti. Násobenie rozličných prístupov môže byť zdrojom právnej neistoty, napriek faktu, že právna istota je podmienkou v oblasti justície. Čiže Násobenie posilnenej spolupráce môže byť skôr na újmu dosahovania cieľov únie v tejto oblasti. Takže záverom chcem povedať len toľko, že podľa môjho názoru posilnená spolupráca sa má zvažovať len naozaj v mimoriadných prípadoch. Ďakujem za pozornosť. Merci. Ďakujem pekne. Máme teda eh, malú eh, časovú rezervu na diskusiu. Ak teda e, radi e, by ste chceli vystúpiť, tak dostanete slovo, ale rada by som upozornila na to, že máme 25-minútové meškanie oproti pôvodnému návrhu programu a teda očakávam, že možno aj vy by ste potrebovali asi chytiť niektoré spoje, vlak alebo lietadlo, ale v každom prípade, ak je to nevyhnutné, môžete požiadať o slovo. Non, personne, madame, vous vouliez pas prendre parole, non vy ste sa nechceli prihlásiť o slovo? Merci beaucoup, madame. 30 Je voulais juste souligner... Ďakujem pekne, len otázka na 30 sekúnd. Len som chcel zdôrazniť, že dohoda z roku, dohoda z minulosti o ochrane dospelých nadvezuje na dohovor z roku 96 o ochrane dospelých. Dohovor o ochrane detí eh, končí na hranici 18 rokov, ochrana dospelých začína od 18 rokov. A čo je podstatné, je to, aby obe oba tieto dohovory, čiže oba tieto dohovory majú veľmi podobnú štruktúru, rovnako fungujú, majú rovnaké ciele a niektoré členské štáty naozaj strávili veľmi veľa času počas posledných rokov implementáciou dohovoru z roku 96 a práve tieto štáty by sme chceli povzbudiť, aby rovno pristúpili aj k implementácii dohovoru z roku 2000 celý ten, celá táto úvaha, všetky tie konzultácie, ktoré prebehli, už e, máme za sebou, takže ušetria naozaj veľmi veľa času pri implementácii tohoto nového dohovoru. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za toto upresnenie. Euh, Dobre, prenecháme teraz e, predsednícky stôl pani Katrin Zapone, ktorá bude moderovať posledný blok našich eh, diskutujúcich. Ospravedlňujem sa, že vám dám vám predsedníctvo s istým meškaním, oproti tomu, ako to bolo pôvodne naplánované. Pevne verím, že vy, vy budete prísnejšia predsedníčka, než som bola ja. Good afternoon. Um, Príjemné popoludne, vážení kolegovia. Vitajte na tretej a poslednej sekcii nášho pracovného stretnutia ohľadom občianského práva a spravodlivosti, ako sa aj venujeme otázke toho, či európsky občania naozaj môžu využívať slobodu pohybu. Otvorila by som toto rokovanie tým, že poviem pár úvodných slov, no a potom by sme pokračovali ďalej a dáme slovo našim jednotlivým rečníkom, ktorí tu budú vystupovať v rámci posledného bloku počas dnešného večera, keďže to je samozrejme posledná sekcia veľmi dlhého dňa. Všetkých by som vás chcela vyzvať, aby ste pozorne počúvali a zároveň aby ste využili ehm, a čerpali z toho bohatstva, ktoré nám poskytnú naši rečníci, ktorí vystúpia. Dobre, na úvod niekoľko pár slov. E, veľmi často diskusia o e, občianskom štatúte je spojená s otázkou identity občianských práv, e, regulatívy a zároveň uznávania jedinca zo strany štátu a zo strany širšej spoločnosti. Keďže toto spadá do, do oblasti kultúrnych noriem a tradičných praktík, tak zmeny v tejto oblasti legislatívy môžu trvať veľmi dlho. Ale na druhej strane zmena v oblasti cezhraničného života, cezhraničnej práce e, sa vyvíjala veľmi rýchlo, ako všetci veľmi dobre vieme, odkedy začal európsky projekt. Naša súčasná realita je taká, že európske občania a ich rodiny čelia e, v pestrej zmesi rôznych pravidiel, ktoré sú uplatňované v rámci celého európskeho spoločenstva. Ako náhle hovoríme o téme uznávania občianského štatútu v niektorých krajinách, alebo je to príliš zložité, aby toto uznanie bolo realizované, tak občania Európskeho spoločenstva nemôžu plne využiť svoju slobodu k pohybu. Tieto obmedzenia eh, môžu mať veľmi veľké dopady na konkrétneho občana. Môže to mať veľmi veľký dopad na jeho identitu, na jeho rodinný život, na jeho možnosti zamestnania. Práva ľudí, samozrejme musia byť vyvážené aj s potrebou bojovať proti podvodným aktivitám, ktoré súvisia s civilným štatútom. O tom si budeme môcť vypočuť za chvíľočku. Napríklad v Írsku v súčasnosti pripravujeme legislatívu preto, aby sme čelili tzv. vypočítavým manželstvám alebo manželstvám, pri ktorých ide o vlastne len získanie výhod, kde ide o manželstvo medzi občanom EÚ a občanom tretej krajiny. Ale keďže máme 350 tisíc cezhraničných manželstiev, ktorým dochádza v Európskej únii každý rok, tieto témy sa dotýkajú pomerne veľkého počtu ľudí. Z môjho osobného pohľadu môžem povedať, že toto sú naozaj kľúčové témy. Ja som írska občianka, som zároveň aj držiteľkou amerického pasu, bývam v, s mojim manželom doktorom doktorkou Anne Louise Gilligan v, v Dubline. Ďalej žiadam uznanie eh, svojho civilného eh, zväzku eh, s doktorkou Gilliganovou z, v Írsku, hoci my sme sa dve zobrali v Kanade pred 8 rokmi, keďže to bolo jediné, jediný štát e, sveta, kde sa manželstva rovnakého pohľavia mohli vziať bez toho, aby boli občania, tak čelíme ťažkostiam ako aj manželstva, ako aj iné manželstva rovnakého pohľavia, ktoré keď opustia e, jurisdikciu, kde bolo ich manželstvo uzatvorené v Írsku, manželstva e, párov rovnakého pohľavia, či už odtiaľto z Belgicka alebo z inej krajiny, ktoré ktoré vytvárajú takéto možnosti, budú mať problémy. Ich manželstva sa zmenia na civilné partnerstvo. Je to štatút, ako ktorý, ktorý ako určite dobre viete, poskytuje menej práv ako belgické manželstvo napríklad. A ja by som toto eh, mohla nazvať akýmsi eh, znížením eh, úrovne kvality. A práve toto sa dotýka absolútneho jadra identity daného občana. Ako senátorka, legislatívny pracovník alebo legislatívna aktivistka v Írsku som túto tému pomerne často otvárala, hoci sme lídrom v iných oblastiach v iných oblastiach rovnosti. My sme jedna z mála krajín v EÚ, ktoré ešte nemá možnosť uznávania transkomunity, teda transrodových, transsexuálnych ľudí. A hoci LGBT komunita čelí s tým ťažkostiam, treba povedať, že zhruba 12 miliónov ľudí študuje, e, navštevuje a, a pobýva dlhodobo v krajine, kde nie sú občania. Ako určite vieme, keďže komunitárne právo v súčasnosti sa nachádza v takomto štáte, akom sa nachádza, nachádza tak učenie občianského tu je v kompetencii členského štátu keď členské štáty vykonávajú toto právo, musia konať v súlade s európskou legislatívou, najmä s ustanoveniami zmluvy o slobode každého občana, aby mohli eh, vlastne pobývať a dlhodobo sa nachádzať na teritoriu eh, členského štátu svojej voľby. Takže pri poslednej diskusii budeme zvažovať súčasné eh, zábrany, súčasné problémy, prekážky v rámci uznávania štatútu v Európskej únii a vypočujeme si príspevky našich troch expertov. Takže v prvom rade dám slovo pani doktorke Marioline Elie, Elie Antonio, ktorá je e, právničkou v konzultačnej firme Milieu v Bruseli. No a ona nám povie o tom, aký je občianský štatút e, v Európskej únii, akým najväčším problémom čelia európsky občania a kde treba konať. Vážená pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne za slovo, ďakujem aj za pozvanie na tento workshop. Som naozaj veľmi rada, že ste začali tým, že ste počiarkli veľmi aktuálnu e, tému, veľmi aktuálny charakter tej, tej témy, o ktorej diskutujeme, a síce civilného štatútu, občanského štatútu. Väčšina ľudí v tejto sále je v cezhraničnej situácii pretože cezhraničná situácia môže vyplynúť aj kvôli tomu, že niektorí z nás žijú v zahraničí, napríklad bolo poukázané, že v roku 2010 viac ako 12 miliónov eh, európskych občanov žili v inom členskom štáte. Eh, iné situácie, situácie môžu vyplývať aj z toho, že niekto príde do Bruselu na konferenciu alebo aby navštívil Európsky parlament, alebo práve za tým účelom, eh, že má zlú alebo menej náročnú situáciu vo svojej krajine alebo len chcú navštíviť svojho rodinného príslušníka, ktorí majú, eh, ktorí, ktorí napríklad budú rodiť v danej krajine alebo sa idú zúčastniť pohrebu alebo idú na krátkodobý pobyt za prácou. Bolo napríklad poukázané, že 5 eh, tisíc zamestnancov sú alebo môžu byť považovaní za cezhraničných, ehm, eh, cezhraničných ehm, pracovníkov, ktorí dochádzajú za prácou alebo to môže ísť za európskych, o európske občania môžu byť v cezhraničnej situácii aj za, za účelom turizmu. Napríklad v roku 2010 90 miliónov európskych občanov navštívilo iný členský štát a to za účelmi turizmu. Alebo no, ho navštívili za účelom služby či už išlo do nemocníc alebo um, za, inými, za inými službami. Takže celé spektrum rôznych cezhraničných situácií, na ktoré narážame v dennodennom živote každého. A v každej z týchto cezhraničných situácií občania, každý jeden z nás, môžu potrebovať dokumenty civilného teda občianského štatútu. Čiže certifikát manželstva, umrtia, eh, rodný, rodný list. To všetko sú eh, kľúčové dokumenty, ktoré, ktoré každý z nás už na ne narazil počas nášho života, ktoré sú kľúčové pre preto, aby sme dokázali získať prístup k mnohým iným službám, napríklad prístup k príspevkom nezamestnanosti v rámci každej z týchto cezhraničných situácií občania, keď sa musia vysporiadať so dokumentami o civilnom štatúte, občanskom štatúte, môžu narázať na problémy a prekážky. No a práve z tohto dôvodu sme my ako milieu, ako konzultačná firma, sme dostali úlohu od Európskeho parlamentu, aby sme preskúmali, čo sú tie najaktuálnejšie problémy, ktorým čelia európsky občania keď sa venujú týmto otázkam ehm, občianskoprávneho štatútu v cezhraničných situáciách. Za týmto účelom sme vykonali prehľad ehm, medzinárodného a európskeho práva e, v oblasti e, civilného štatútu a zároveň komparatívny prehľad národnej legislatívy a judikatúry, e, judikatúry v niektorých vybraných členských štátoch. Na tomto základe sme identifikovali niektoré z tých najaktuálnejších problémov, ktorým čelia občania v týchto situáciách, najmä keď sú v cezhraničnej situácii a snažili sme sa navrhnúť niektoré odporúčania, ktoré by mohli byť užitočné pre Európsku úniu, ktoré zároveň aj spadajú do existujúcich kompetencií Európskej únie. Aké sú teda kľúčové výsledky na tejto štúdie? Povedzme, že ten prvý problém, na ktorý ľudia narážajú, na ktorý naráža každý jeden z nás v rámci cezhraničnej situácie, je určenie eh, lokality, lokácie eh, dokumentov eh, civilného štatútu. Ja som napríklad Talianka a potrebujem získať rodný list môjho otca, ktorý sa narodil v Nemecku. Otázka znie, či tento rodný list je v tom mieste, kde sa môj otec narodil, alebo je to v mieste, kde môj otec žil počas zvyšku svojho života, alebo je to v mieste, kde umrel. Predstavte si, že ide o tri odlišné miesta v rámci Nemecku. Ja nemusím vedieť, kde tento dokument sa nachádza, keďže ja nemusím poznať spôsob, akým Nemecko reguluje spôsob, akom sú dokumenty uchovávané a skladované v jednotlivých krajinách, v jednotlivých um, lokalitách. Každý štát má odlišné pravidlá, ktoré hovoria o skladovaní týchto dokumentov, ale aby som nejako cudzinka na to prišla, to môže byť veľmi náročné eh, a potenciálne pomerne nákladné. Čo môže Európska únia spraviť, eh, aby uľahčila toto bremeno pre občanov? No v prvom rade môže povzbudiť členské štáty, aby informovali občanov o tom, aké sú kritériá použité v každom konkrétnom členskom štáte ohľadom toho, kde sa dokumenty nachádzajú. To môže byť urobené už prostredníctvom existujúcej web stránky, ako napríklad cez e, Európsky súdny atlas alebo môže vyzvať a povzbudiť členské štáty v tom, aby vytvorili kontaktné body na národnej úrovni, ktoré potom budú poskytovať informácie pre občanov ohľadom toho, kde sa dokumenty nachádzajú, takže prostredníctvom existujúcej stránky alebo cez novú stránku, cez telefónne kontakty a tak ďalej. E, predstavme si, že sa mi podarilo lokalizovať to miesto, kde sa nachádza rodný list alebo nejaký dokument o občianskom štatúte, kde je prechovávaný. Ďalší problém, na ktorý naražajú európsky občania, je, akým spôsobom tento dokument teraz distribuovať. V relevantnejšom príklade si predstavme, napríklad, že ja a môj partner, obaja Taliani, sa chceme vziať v Bruseli a belgické orgány od nás žiadajú, aby sme eh, vydali naše rodné listy, preto aby sme sa mohli vziať v Belgicku. Jediný spôsob, ako ako dostať rodný list je odletieť do Talianska, ísť na miesto, kde rodný list je uchovávaný, získať ho, cestovať naspäť do Belgicka a predložiť ho belgickým orgánom. Toto samozrejme je veľmi náročné a drahé pre európskych občanov. akékoľvek odporúčanie eh, v tejto téme, v tejto oblasti ohľadom toho, akým spôsobom lepšie distribuovať dokumenty medzi členskými štátmi bude zamerané na zníženie nákladov a pre zníženie bremena jednotlivých občanov, pričom zároveň v tom istom čase, o tom by sme mali vedieť, je dôležité zachovať dôveryhodný a bezpečný systém certifikácie distribúcie týchto dokumentov v tomto rámci si myslíme, že Európska únia by mala povzbudzovať členské štáty, aby využívali elektronické platformy pre e, výmenu dokumentov. A tu by Európska únia mohla e, e, konať ako facilitátor ohľadom toho, ako tieto platformy vytvoriť, alebo zároveň ako využívať existujúcu platformu. Príklady existujúcich platformiem pre cirkuláciu takýchto dokumentov už e, teraz sa opierajú o Európsky e, register e, vlastne právnych dokumentov alebo je cez medzinárodný dohovor o právnych dokumentoch číslo 23. Ako náhle budeme mať teda lokalizovanú tú, to miesto, kde sa dokument nachádza, môžeme to dokument rozdistribuovať. Ďalšia prekážka, na ktorú narazím, sa bude týkať na formálne uznanie dokumentu o právnom štatúte. Um, ako nás som teda dostal do dokument, povedzme certifikát o umrtí, potrebujem získať talianský certifikát o umrtí, ktorý má byť uznaný v Nemecku ako certifikát o umrtí. Ak, takto, ak to teda pôjde, talianský občan by mal mať tento dokument vlastne preložený súdne e, a overený a preložený do Nemčiny cez súdne overeného prekladateľa. E, takýto proces je nevyhnutný a považovaný za nevyhnutný zo strany členského štátu, ale zároveň je samozrejme nákladný a časovo náročný lebo zapája to veľmi veľa orgánov, musí tam prebehnúť veľmi veľa výmeny informácií ešte predtým, ako tento dokument bude uznaný v inom členskom štáte. Čo sa týka systému súdnej verifikácie, súdneho overenia dokumentu a postilu, myslím si, že Európska únia mala povzbudiť celú európsku diskusiu na e, úrovni členského štátu, najmä o, o tom, či je možné vôbec zrušiť tento systém postilov. Myslím si, že neskôr si budeme môcť vypočuť na panel, v rámci panelu o tom, aké sú problémy s podvodmi v tomto smere. Ehm tento posun týmto smerom, ktorý by viedol k zrušeniu tohoto systému, už bol vykonaný na to strany dohovoru, dohovoru ICCS číslo 17, ktorý už bol zave, ratifikovaný celým počtom členským štátom. Čiže mali by sme prejsť k zjednodušeniu. To už sa tak aj deje. Zároveň eh, bruselský dohovor je uplatniteľný v šiestich členských štátoch, ktoré sa týkajú kde sa to hovorí o zrušeniu systému apostilov a je tu aj celý rad bilaterálnych dohôd. Takže potreba zjednodušenia je už teda pociťovaná. Európska únia by mala konať ako akýsi facilitátor, aby sa pojela do európskej diskusie o tom, ako témy zjednodušiť. Alternatívne riešenie, ak teda už nie úplne zrušiť systém, aby sme nahradili papierový systém jednoduchším systémom, ktorý by bol elektronický systém e, apostilov. Napríklad i apostel projekt, ktorý bol vytvorený Hakským dohovorom ohľadom um, práve mohol slúžiť ako východisko alebo ako príklad za týmto účelom. Alternatívne Európska únia môže konať ako e, facilitátor pre členské štáty, aby títo štáty zdieľali najlepšie praktiky alebo najlepšie postupy v tom, ako systém apostilov súdneho overenia by mal byť čo najmenej náročný, najmenej nákladný a čo najefektívnejšie. Európska únia by mohla tiež prispieť k vytvoreniu celoeurópskeho technického riešenia prostredníctvom financovania a uľahčenia tejto diskusie tejto téme. Ďalej, čo sa týka prekladov, my si myslíme, že Európska únia by mala povzbudovať členské štáty, aby uznávali už existujúce multijazyčné formáty. ICCS už má dohovor, ktorý o tomto hovorí. Týka sa to certifikátov manželstva, umrtia a e, rodných listov, ktoré majú viacjazyčné formáty a mohli by sa stať východiskom pre celú európsku diskusiu o takýchto viazečných formách. Prípadne by to mohla byť aj úloha Európskej únie, aby sme vytvorili celoeurópsky, celoeurópsku formu viacjazyčnú. nebude to znamenať to, že e, rodný list bude vyzerať rovnako v celej Európe, ale bude to znamenáť, že keď bude rodný list v súlade s týmto štandardným formulárom, tak v takom prípade by mal byť uznaný inými členskými štátmi. Ako náhle e, sa občanovi podarilo vlastne dostať dokumenty, ako budú rozdistribuované, ako budú formálne uznané, tak ďalšia prekažka, na ktorú naráža, je to, že potrebuje vlastne tento obsah tohoto dokumentu mať uznaný čo to znamená nie len vlastne rodný list má byť uznaný ako rodný list, ale má byť uznaný napríklad aj za svoj obsah. Tu narážame na tie isté problémy s uznaním, overením a prekladom, ktoré sú uplatniteľné na tento problém a z toho vyplývajú aj rovnaké odporúčania, ktoré sú rovnako platné. Problémy s uznávaním obsahu týchto dokumentov občianskeho štatútu vyplývajú aj z toho, že existujú rozdiely v predmetnom práve. Napríklad <clears throat> uvedené údaje v rodných listoch sa líšia medzi jednotlivými členskými štátmi. Tak francúzske orgány napríklad môžu odmietnúť uznať talianský rodný list, pretože neobsahuje všetky nevyhnutné údaje. Čo môže Európska únia spraviť preto, aby uľahčila život občana v tejto téme? Môže povzbudzovať členské štáty, aby využívali afidavity, alebo aby zároveň e, uľahčili výmenu medzinárodnými orgánmi, keď podľa práva konkrétneho členského štátu dokument o občianskom štatúte nemá nevyhnutné informácie, ktoré sú vyžadované podľa práva príjmajúceho členského štátu. Iné rozdiely, ktoré môžu ohroziť uznanie tohoto obsahu dokumentu, sa súvisia s rozdielmi v predmetnom práve, Napríklad eh, holandské homosexuálne partnerstvo nebude uznané v Taliansku práve preto, že bude posúdené ako čosi, čo je v rozpore s verejnou politikou, alebo francúzske domáce partnerstvo nebude uznané v Bulharsku, pretože v Bulharsku nepoznajú tento právny nástroj, tento právny konštrukt domáceho partnerstva. Ehm, ako sme si práve vypočuli od predchádzajúcich rečníkov, kompetencie eh, v oblasti rodinného práva sú obmedzené, ale možno ďalšie možnosti pre debatu eh, by boli preskúmať práve tie možnosti, ktoré poskytuje článok 21 eh, zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva. Podľa tohoto článku, ako náhle je nevyhnutné konanie únie a zmluva neposkytla nevyhnutné právomoci, tak parlament a rada eh, keď budú konať v rámci bežnej legislatívnej procedúry, môžu schváliť pravidlá, ktoré uľahčia vykonávanie slobodného pohybu osôb pre občanov Európskej únie. Tento článok môže byť e, tiež využitý potenciálne aj pre posledný problém, ktorým čelia európsky občania a síce uznávanie nie len teda toho obsahu konkrétneho dokumentu o občianskom štatúte, ale aj o celkovom význame tohoto dokumentu. Predstavme si, že dva talianskí dokumenti sa pres... dva občania sa presťahujú do Holandska, vezmú sa, keď sa vrátia do Talianska a budú vlastne si uplatňovať daňové benefity, ktoré vyplývajú z ich štatútu, keďže sa uzavrali manželstvo tak tento benefit im nebude poskytnutý, keďže ich homosexuálne partnerstvo nebude uznané za platné. No a práve z tohto dôvodu, z tejto situácie, odhliadnúc od európskej podpory pri zmene postoja k voči LGBTI komunite, a z toho vyplýva podpora článku 21 o fungovaní Európskeho spoločenstva pre takéto situácie. Ďakujem pekne. Uh, thank you, uh, Dr. E-, Eli Antonio. Um, uh, just a very comprehensive presentation of uh, a most interesting... Ďakujem pekne za tieto cenné informácie. Skutočne zaujímavé štúdie a informácie. Veľmi si vážim to, ten váš prístup, ktorý ste zvolili, teda sa orientujete podľa e, nariešenia. Takže to je veľmi dôležité z hľadiska odhodlania tejto práce a toho, čo môže e, vykonať Európska únia v tejto oblasti. Takže pevne veríme sa podarí to vyriešiť v rámci legislatívy a to je vlastne súčasťou podľa všetkého, ak som správne pochopila, štokholmského programu, takže ďakujem pekne za tieto príspevky. Teraz si vypečujem ďalšieho rečníka, je to pán Duncan McNiven, predseda Medzinárodnej komisie pre osobný stav, bývalý riaditeľ ústredného matričného úradu v Škótsku, bude hovoriť o podvodoch v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Takže ja viem, že je zložité teraz vystúpiť pred šiestou na takýto zimný deň. No, ja by som chcel povedať, že ja som predsedom Medzinárodnej komisie a tam nezastupujem vôbec britskú vládu, to musím povedať, takže opakujem, že som tu ako predseda Medzinárodnej komisie pre osobný stav, táto organizácia je podstatne staršia ako ja vytvorila sa v roku 1949 a podporuje spoluprácu a výmenu informáciu, informáciu, ktoré sa týka osobného stavu. Momentálne je tam 15 členov, je to zmes členských štátov EÚ a nečlenov. Je tu viacero dohovorov, o ktorým hovorili niektorí predrečníci a spomínali najlepšie príklady, za čo som im ďačný. Keďže nám je veľmi dôležitá presňa, presnosť dokumentov o občianskom stave, tak podvody nás veľmi znepokojujú. Práve preto naša komisia vlastne už roky pôsobí v oblasti predchádzania podvodom a chcel by som upriamiť vašu pozornosť na to, že ide tu o kroky, ktoré sa týkajú predchádzaniu podvodom, vyžaduje si to dodatočné kontroly, je to časovo náročné, aj náklady tam vznikajú. A potom naša hlavná úloha, kde ide o to, ako podporiť vlastne výmenu e, údajov, teda voľný pohyb a uľahčiť život e, občanom a to sú tie veci, o ktorých hovorili niektorí predrečníci, takže je tu isté napätie a my sa ho snažíme minimalizovať z očividných dôvodov. Dovolte, aby som teraz hovoril o tých typoch podvodu v oblasti občianského stavu. Tu ide niečo podobné, ako sú štatistiky, že koľko nelegálnych migrantov je v Belgicku. Áno, odpoveď je veľmi zložitá, e, ale je toho čoraz viac, tak ako sa zvyšuje alebo intenzifikuje medzinárodný pohyb osôb. Podvody zo strany Matrix sú veľmi zriedkavé ale sú tu určité prípady, nechcem to hovoriť o konkrétnom príklade, kde istý občan pracovník matriky e, zaznamenal svoju smrť, aby nemohol byť trestne stíhaný, ale to sú skôr také príklady na, e, na pobavenie. Dochádza tu takým prípadom, ako sú nesprávne vyhlásenia, kde ide o e, rozličné organizované, predsierané manželstva, potom sú tu aj ľudia, ktorí chcú predstierať, že majú viacej detí. Ja osobne si myslím, že dve deti stačia, ale niekto ich chce mať viac. Potom, takže falšujú sa dokumenty, pre všetkým uh, rodné listy. A tu ide o tak členské štáty EU, ako aj štáty mimo Európskej únie. A častokrát sú problémy s nespolahlivými údajmi z matrík. Takže naša komisia vlastne od roku 1992 aktívne pôsobil v oblasti predchádzaniu podvodom. My sme mobilizovali množstvo expertov, aby sa tým zaoberali, takže sú tu, takže spolupracujeme s pracovníkmi Matrík, ktorí zaznamenávajú údaje, potom sú tam aj úradníci, štátni úradníci, ako som bol aj ja, potom zástupcovia akademické obce, z Európy, Grécko, môžem spomenúť ako príklad Španielsko, Nemecko. Máme stálu pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá podvodmi. Naposledy zasadala v septembri minulého roku. Ďalšie zasadanie bude v marci. No a na budúcom valnom zhromaždení v marci 2013 sa budeme zaoberať týmito témami. No a my zbierame informácie a zaoberáme sa typmi podvodov, ako aj opatreniami, ktoré mohli byť prijaté, a ktoré sa teda osvedčili ako viac menej spolahlivé v jednotlivých členských štátoch. Naše odporúčanie číslo 9 z roku 2005 je veľmi dôležité, lebo sa týka charakteristiky pravých dokumentov a toho, ako je možné identifikovať podvod v rámci dokumentov. Takže také, sú také praktické odporúčania, praktické veci. Samozrejme, nemáme žiadne zázračné riešenie na to, aby sme predchádzali podvodom. A tie kroky, ktoré sa vykonali v oblasti prevencie, e, samozrejme sa zameriavajú na to, ako vlastne to zosúľadiť s určitými s tým, aby sa neobmedzovali práva občan, občanov, takže Spojené kráľovstvo tiež e, vypracovalo určité kroky, takže sa to tak povedať aj posúvajú tie hranice v tom, ako sa predchádza podvodom, ale preve, preventívne opatrenia sú nedostatočné, to, na tom sa zhodneme. Protiopatrenia tak trestnoprávne ako aj preventívne existujú a sú úspešné, ak sa vykonávajú podporené s dostatočnými zdrojmi na strane štátov, ak sa koná rozhodne, ale netvrdím, že je e, to dokonalá situácia. Aké sú vlastne tie aktuálne témy našej komisie? Zdôraznil by som dve veci. Prvá vec je pomerne asi jasná, takže my sa snažíme predchádzať podvodom v oblasti identity, No a záber našej činnosti sa týka platnosti zahraničnej dokumentácie. Chcel by som osobitne zdôrazniť, ako je to téma našej práce, e, my sme vytvorili informačný systém, ktorý dokáže vykonať viaceré veci, ako e, hovoril jeden z predrečníkov. A tu je možné prepojiť E, kroky, ktoré predchádzajú podvodom, s krokmi, ktoré e, vlastne uľahčujú voľný pohyb občanov. Ide to počítačový systém, ktorý vypracuje dokument s elektronickým podpisom. Je to možné použiť na matrikách napríklad v Škótsku, ale aj v Slovensku. A takýto dokument je menej zraniteľný pre podvody ako taký dokument pochybného pôvodu, ktorý mohol byť sfalšovaný. Takže ten počítačový systém pomáha predchádzať podvodom, pomáha aj výmene informácií o občianskom stave, ako vlastne už bolo skonštatované, o čom hovorila e, doktorka Elan, Eliantoniová. Takže toto je naša činnosť. Musím povedať, že predrečníčku som doteraz eh, nepočul, ale poskytol nám cenné informácie. No takže my máme rozsiahle skúsenosti, máme expertízu a otázka občianského stavu a bolo veľmi pozitívne skonštatovať, keď Európska únia vydala zelenú knihu o občianskom stave pred dvomi rokmi. Stave. Takže to by som mal povedať adresu komisie, to sme uvítali. My sa zaoberáme novými typmi podvodov, zaoberáme sa protiopatreniami, aj keď samozrejme tieto opatrenia sa z času na čas menia, lebo samozrejme aj ten, ten podvod sa mení a e, podvod, podvody menia, e, menia svoj charakter a tak musíme na to reagovať. Chcel by som zdôrazniť, to, aká je dôležitá tá IT platforma, informačný systém, ktorý máme, o ktorom som hovoril pred chvíľkou. A ešte by som chcel povedať, že my sme vytvorili rámec, praktický rámec, ktorý môže tak uľahčiť voľný pohyb osôb a môže predchádzať podvodom. A to, čo je nevyhnutné, E, pani senátorka, je politická vôľa na to, aby sme prekonali niektoré problémy, o, ktorom, o ktorých hovorila predrečnička. A ide o to, ako podporiť vlastne prácu matričných úradov, ako aj vlád v Európskej únii, pomôcť im v oblasti prevencie a stíhania podvodov, ktoré sa týkajú dokumentov potvrdzujúcich občianský stav. Ďakujem pekne za pozornosť, pevne verím, že som nehovoril prečo, že som vás nenudil. Vôbec nie. Pán McNiven, myslím si, že to bola skutočne fascinujúca prezentácia. Ešte by som sa chcela poďakovať za to, ako na začiatku a na konci vašej prezentácie ste nám pripomenuli, to, že keď hovoríme o otázkach eh, podvodu, že sa snažíte vyvážiť dve veci, takže ide tu o tie obavy pred e, podvodmi a potom sa snažíte uľahčiť voľný pohyb. Myslím si, že to je veľmi dobrý podnet pre nás, aby sme to podporili. A potom aj to, ako ste hovorili, že je to prirodzene prepojené s tou prednáškou, ktorú sme si vypočuli doktorky Eli Antoniovej. A ide o to, že teda je výborné, že existuje takáto IT platforma, ktorú ste vypracovali. Takže je tu určitý základ, možno sa to vlastne využíva už na riešenie týchto problémov a potom by sme, by ste to vlastne ukončili tým, že je tam apel na politickú vôľu, takže bolo by dobre, bolo by dobre prekočiť tú, tak povediať, líniu v rámci tej výzvy. Áno, čo sa týka tej IT platformy, ak dovolíte, by som odpovedal vašu otázku. Takže nachádzame sa v poslednej fáze testovania. Bolo to spolufinancované zo strany Európskej únie. Sme veľmi vďační za financovanie, ktoré nám bolo poskytnuté. Um, veľmi pekne ďakujem. Som si istá, že prídu poznámky aj otázky od ostatných, ale prechádzame teraz k ďalšiemu reč- ďalšej rečničke, pani Božana Zadraveková, ktorá bude hovoriť za o dokladoch o občianskom stave, výzvach pre pracovníkov matričných úradov a bude hovoriť o tom, ako predísť problémom vyplývajúcich z právneho vákua. Veľmi pekne vám ďakujem, dámy a páni. Vítam príležitosť odprezentovať vám záležitosti v dokladoch o občianskom stave. Ja som z druhého najväčšieho mesta v Slovensku, z Mariboru a pracujem ako podpredsednička Európskeho združenia pracovníkov matričných úradov. Veľmi dobre poznám problémy v tejto oblasti. Európska únia je synonymom pre modernú spoločnosť, ale nie v oblasti osobného občianského stavu. Rozličné rozli- rozdiely medzi situáciou v občianskom stave sú väčšie, ako boli pred 20 rokmi. Občania sa stretávajú s administratívnymi problémami, keď chcú ustanoviť svoj občianský status. A čo sa týka jed- postoja, postavenia jednotlivca, tam môže to viesť dokonca aj k diskriminácii a obmedzeniu voľnému pohybu osôb po EÚ a v nároku na právo európskeho občana opustiť územie niektorého členského štátu EÚ a pohybovať sa po celej únii. Sú tu rozličné e, formy, ktoré znamenajú zmenu občianského stavu, osobného stavu a rozličné vzájomné vzťahy v rozličných štátoch EÚ, rozličné doklady, ktoré sú na toto potrebné, sú len e, krátkým zoznamom z oveľa dlhšieho zoznamu, s ktorým problémov, s ktorým musia e, európsky občania žiť. Uvediem niekoľko urgentných príkladov. Ak má dieťa odlišné priezviská v rozličných členských štátoch EÚ, potom sú rôzne rodné listy a to potom ak sa rozhodne, die, rodičia sa rozhodnú dieťaťu zmeniť krstné meno v niektorom členskom štáte EÚ, má v tomto členskom štáte to zmenené meno, ale v inom členskom štáte sa to neuznáva a teda platí pôvodné meno. Osoba, ktorá dosiahne vek dospelosti, kde je veková hranica nastavená na určitú konkrétnu hranicu, e, nemusí byť schopná byť pokladaná za dospelú v inom členskom štáte EÚ a naopak, a to potom má dopad na registrované partnerstva alebo občianské zväzky, ktoré dávajú iné vekové hranice v rozličných členských štátoch EÚ. Doklady o občianskom stave sa teda líšia alebo dokonca niektoré členské štáty isté doklady vôbec nevydávajú, takže potom človeku chýbajú. Keď človek potrebuje napríklad doklad o legalizácii, A niekedy sa žiadajú výňatky, výpisy alebo notárom overené doklady, ktoré v predmetnom členskom štáte vôbec e, nemusia existovať. Potom sú problémy s, ustana- s ustanovením e, občianského osobného stavu, ktoré sa riešia diplomatickými kanálmi, čo je časovo náročné. Niekedy neexistujú bilaterálne dohody medzi výmen o výmene údajov, o zmene občianského statusu a osobného občianského stavu, čo stiažuje ďalej situáciu. Členské štáty by sa mali snažiť o elimináciu problémov z tohto vyplývajú z tých, tohto vyplývajúcich a situácia je priam urgentná. Proces zjednocovania národných právnych predpisov je takisto žiaduci. Problémy v oblasti modifikovania a registrovania občianského statusu sú skutočne naliehavé. Európske inštitúcie, ak chcú vyriešiť tieto svoje problémy, by aspoň mali konať rýchlo, ak ich chcú vyriešiť aspoň z časti. Niektoré opatrenia by aspoň uľahčili a zmiernili súčasnú zložitú situáciu. A tieto sú napríklad zviditeľnenie implementácie, eliminácie potreby dokladov, ktoré musia byť autorizované notárom v niektorých členských štátoch EÚ. Členské štáty by mohli aplikovať zmeny aj vzájomnými dohodami. Ďalej je tu priama výmena informácií o zmene občianského stavu, pretože tá krajina, kde občan zmení občianský stav, by mohla zaslať informáciu o tejto zmene do štátu, v, ktorej ten, v ktorom tento občan býva alebo má bydlisko priame výmeny údajov medzi jednotlivými orgánmi, ktoré majú databázu a aktualizujú občianské statusy občanov, by si mali údaje vymieňať. Alternatívou by mohlo byť e, mať isté fórum alebo platformu, kde by sa ukladali údaje ako keby do medzinárodnej databázy a boli by všetky v angličtine uznanie mien občanov, ktoré občania získajú v inom členskom štáte EÚ, harmonizácia alfabetizovania registrov občianských dokladov sú s nami budúcnosti. Zavedenie únijných registrov, v ktorom by bol uvedený aj občianský stav každého európskeho občana a kde by boli základné údaje o všetkých zmenách občianského stavu, takisto zostáva snom uznanie e, občianského statusu alebo stavu, ktorý získal občan v inom členskom štáte, by takisto bolo zapísané v tejto databáze. Bohužiaľ, Únia nemá právomoci urobiť takú právnu úpravu, aby do nej spadal úprava právneho občianského statusu a občian, e, osobného stavu občana, riešením by bolo presunúť právomoci na právnu úpravu tejto oblasti z úrovne členských štátov na únijnú úroveň. Únia by mala nasledovať e, príklad tých krajín, ktoré sa správajú v tejto oblasti liberálne a otvorene a ktoré prijímajú zmeny životného štýlu a realitu, v akej spoločnosť funguje. Vítame aktivity únie, ktoré sa týkajú usporiadania vecí v oblasti občianského stavu a príslušných dokladov. Rovnosť európskych občanov by sa mala odrážať aj v tom, ako sa naklada s ich občianským stavom. Novelizácia e, pravidiel na unijnej úrovni v oblasti občianského stavu. To je skutočne naliehavá záležitosť, týka sa aj ľudských práv a základných slobôd občanov EÚ. Čo sa týka implementácie práv, ktoré súvisia s európskym občianstvom, Podporujeme každú snahu, ktorá sa usiluje o zlepšenie stavu v tejto oblasti a sme pripravení spolupracovať a pomáhať tým najlepším spôsobom, akým sa len dá. Odvedieme naše maximum. Unifikácia nariadení o občianskom stave je naliehavá. Chcela by som ešte spomenúť následujúce veci. Treba vzájomne začať uznávať doklady, ktoré boli vydané v tých členských štátoch EÚ, ktoré nevyžadujú preklady a overenie notárom. Takéto dokumenty by sa mohli vymieňať priamo medzi orgánmi členských štátov EÚ a vzájomne sa uznávať. Týmto spôsobom by sme mohli zjednodušiť postupy pre väčšinu európskych občanov v predmetnej oblasti naozaj by bolo potešením pre Európske združenie pracovníkov matričných úradov, aby mohli poskytnúť ďalšie podrobnosti v oblasti problémov s dokladmi o občianskom stave. A radi vám poskytneme aj ďalšie príklady, ako by sa situácia v tejto oblasti dala zlepšiť. Ďakujem za pozornosť. Uh, much, Ďakujem ja veľmi pekne, pani doktorka. Opäť vynikajúca prezentácia. Pani Zadravec veľmi dobre doplňa prácu ostatných kolegov a tie skoršie prezentácie, ktoré tu boli eh, predstavené. Mimoriadne vítam váš dôraz na otázku zjednotenia v oblasti civilného štatútu a táto fráza bude so mnou ešte dlho. Rozmýšľam naozaj nad tým, čo to znamená byť vlastne členom, členským štátom a nemôžeme vytvárať viac spoločného územia, tak aby sme vlastne zašli až k jadru identity jedinca a príslušníka rodín a občanov štátov. Naši traja experti nám rozhodne poskytli veľa riešení pre existujúce problémy a myslím si, že to oni určite radi zodpovedia na prípadné otázky, komentáre z vašej strany. Myslím si, že ak sa vám podarí identifikovať ďalšie problémy, oni aj na tie ďalšie problémy určite budú poznať riešenia. Teraz dám slovo vám. Nech sa páči, prosím, skúste sa identifikovať najprv a potom povedzte svoju otázku alebo poznámku. I, I, I there's a of the European... Chápem, že tu je e, zástupca Európskej komisie, ktorý niečo môže doplniť do diskusii. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Som Salasa Stamoinen, ktorá má na starosti jednotku a na oblasti občianského práva na DG Justice v komisii. Rada by som poďakovala všetkým rečníkom. Samozrejme, v prvom rade by som rada poďakovala výboru Jury, za organizáciu tohoto podujatia. ktoré bolo veľmi plodné na množstvo nápadov a návrhov na riešenie. Chcem poďakovať aj rečníkom. Témy z poslednej časti debaty sú pre nás veľmi familiárne. Skúmame ich od roku 2007 a tie štúdie, ktoré ste vykonávali na občianského štatútu, sme vlastne zdávali aj my. Ten ďalší krok je poznanie Ďalej musíme nájsť cesty, ktoré budú reálne nielen z technického, ale aj politického hľadiska, aby dokázali zároveň zapadnúť do existujúceho právneho rámca Európskeho spoločenstva na báze existujúcich zmluv. Komisia, komisia pracuje na základe štokholmského programu a štokholmského akčného plánu a náš pracovný plán zahrňa aj prípravu právnych iniciatív, ktoré budú práve pokrývať aj otázky vydávania verejných dokumentov, administratívnych formalít a to sa naozaj veľmi úzko približuje k tým témam, ktoré spomenula pani Ili Antonio. A po druhé, druhá iniciatíva súvisí s uznávaním dopadov a významu dokumentov o občianskom štatúte. E, pri všetkých týchto témach sme konzultovali verejnosť v rokoch 2010 a 2011, takže práca prebieha v týchto oblastiach. Komisia Zobra, teda reagovala by som na jeden bod, ktorý zaznela. To je politicky otázka toho, že áno, bolo spomenuté, že skutočne Únia by mala fungovať, ale mala by fungovať e, na na úrovni tých najliberálnejších členských štátov. Toto je zaujímavý pohľad, lebo my sme únia 27 členských štátov a každý z týchto členských štátov si vybral svoju vlastnú úroveň toho, čo oni ponúkajú občanom. A cieľom únie je vlastne hľadať Ehm, nejaký prierezový moment, kde sa všetkých 27 členských štátov zhodne, alebo minimálne dostatočná väčšina členských štátov sa zhodne na základe pravidel, ktoré vytýčujú zmluvy. Pre mňa je to teda je o tom skôr, že musíme hľadať spoločný, spoločné činiteľa, spoločných menovateľov ktorí nám pomôžu e, uľahčiť e, voľný pohyb osôb, o ktorom sme diskutovali počas dnešného dňa. By sme sa v rámci verejnej konzultácie snažili získať názory vás všetkých. Je to mnoho z vás, ktorí ste v sále, ktorí nám poskytli aj spätnú väzbu. A naozaj by som chcela poďakovať výboru Juri za e, túto diskusiu, ktorá nadvezuje na našu prácu, ktorá prebieha. Je to naozaj veľmi aktuálne vybraná téma, konkrétne téma toho občianskeho statusu. Ďakujem veľmi pekne za tento rozsiahly príspevok. Určite ho radi rečníci odpovia. Ďalší sa hlásia o slovo ešte s otázkami. Nech sa páči, máte slovo. Ja by som radšej urobila taký drobný návrh, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie tých aktov, ktoré osvedčujú osobný stav tých dokumentov, ktoré potvrdzujú občianský status. Ja využijem vlastnú skúsenosť, pracovala som v niektorých, niekoľkých európskych štátoch, kde sme potrebovali takéto overené dokumenty. Uvediem konkrétny príklad. Napríklad som Nemka, bývam v Holandsku a potrebujem svoj rodný list. Keď pôjdem do Nemecka, aby som si vyzdvihla svoj rodný list, tak mi zároveň dajú aj eh, jeho preklad do jedného z troch jazykov, ktoré sú najčastejšie používané v Európe. Takže angličtina, francúzština alebo nemčina tam bude. To je len jeden príklad, ako by to mohol fungovať. Tento preklad potom bude oficiálny, bude napísaný a je nevyhnutný preto, aby som mohla svoj rodný list predložiť v Holandsku. Za tento preklad zaplatím poplatok príslušnej organizácii, pretože je to oficiálny úradný preklad, ktorý bol e, vykonaný oficiálnou organizáciou. Ja stratím menej času, pretože dostanem hotový preklad, no a s hotovým prekladom a s rodným listom môžem sa vrátiť do Holandska a tam to odovzdať. Thank you again. Ďakujem pekne, ďakujem za toto vyjadrenie. Máme ešte nejaké ďalšie poznámky alebo otázky? Skôr ako dám slovo našim panelistom, nech sa páči vzadu. Thank you very much, Mr. Chairman. I will continue. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, budem pokaže po francúzsky. Mal som jednu drobnú otázku pretože tento bod sa tiež e, vlastne venoval tomu, aby sme ďalej pokročili ako Európska únia. Vy, pani predsednička, ste hovorili aj o nevyhnutnosti toho, aby sme dokázali nájsť nejakú európsku identitu. Ak teda tento európsky projekt by nemohol, by e, nemal smerovať aj k tomu, aby sme dokázali pomenovať, čo to je tá európska identita. Moja otázka teraz nie, že v súčasnej situácii, kde chceme budovať politickejšiu úniu, ktorá bude bližšie k občanom, či práve v tomto momente nie je aj potreba prekonať to, čo bolo až doposiaľ jadrom aktivít Európskej únie. Prekonať tú víziu, najmä pokiaľ hovoríme o voľnom pohybe, pohybe osôb a mali by sme smerovať niečomu, čo zajde ešte ďalej, čiže k politickému projektu a budeme diskutovať o tom, čo je identita Európskej únie a podľa mňa by sme minimálne mohli navrhnúť to, že identita Európskej únie by mala byť rozmanitosť kultúrna rozmanitosť, rozmanitosť v oblasti rodín, rodinného fungovania. Ehm, projekt Európskej únie by nemal znamenať to, že budeme všetko uniformizovať alebo zjednocovať, aby sme uľahčili pohyb, ale práve naopak, aby sme hľadali prostriedky, ako koordinovať tú existujúcu rozmanitosť, aby sme ju dokázali zachovať a aby sme dokázali pokračovať v európskom projekte, ktorý sa bude práve o túto rozmanitosť opierať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa vrátime ešte k našim panelistom. Chcem vás poprosiť, či by ste sa aj vy k tomuto vedeli vyjadriť niektorému z tých vystúpení, či máte nejaké slova na záver, lebo takto by sme mohli ísť jeden <clears throat> za druhým postupne by ste mohli vlastne to ukončiť. Ja by som len povedala ešte na Margo toho posledného jednu stručnú reakciu, pretože keďže eh, ste skôr filozofického zamerania, otvárate politicko-filozofickú otázku, je to niečo, na čo sa musíme pozrieť tiež, ale e, na jednej strane môžeme začať z tohto uhla, alebo môžeme začať tou praktickou realitou, ktoré nás tomu privedú. A tak či onak sa nakoniec dostaneme v konečnom dôsledku k riešeniu, ako posilniť Európsku úniu, aby sme posilnili ten priestor, kde žijeme. Pán McNiven, máte priestor, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, aby som odpovedal na tým trom ľuďom, ktorí vystúpili. Ja by som len pripomenul našej kolegyni z komisie, s ktorou sme pracovali veľmi úzko. Ja by som chcel povzbudiť komisiu v jej práci. Mne sa zdá, že táto práca je určená na to, aby dosiahala práve také typy zlepšení, o ktorých doktorka Eli Antonio konkrétne hovorila, aby sme práve o tomto hovorila. Myslím si, že Sara jej kolegovia zistili, že veci sú pomerne komplikované. Je veľmi ťažké nájsť praktickú cestu vpred. Áno, máme predstavy o tom, ako napredovať, ale nájsť politické riešenie, ako napredovať vpred, je oveľa ťažšie a bude to trvať istý čas. Preto by som chcel pozbudiť komisiu, aby e, vytrvala v tomto úsilí, lebo to rozhodne stojí za to a určite sa môžu spoliehať na e, organizáciu e, organizáciu ICCS, o ktorú som spomínal, a mnoho ďalších expertov, ktorí vlastne sa nachádzajú v tomto priestore. Myslím si, že kolega z Paríža poukázal na tie ťažkosti, ktorým, ktorý, pred ktorými stojíme a ktorým budeme musieť čeliť čo je európska identita, je filozofická téma. Myslím si, že premiér Spojeného kráľovstva dneska o tejto téme niečo prehovoril. Dneska o tom trošku hovoril a ja naozaj nebudem teraz už ďalej šlapať po jeho hrobe, ale kolega z Paríža odkazoval na kultúrnu diverzitu. Myslím si, že táto diverzita kultúry istým spôsobom, ktorú ja ako škód absolútne toho najviac ľavo e, sever, se, severozápadného roha Európy oslavujem, je jedna z, tých vec, jedna z tých oblastí, ktoré v konečnom dôsledku obmedzuje našich politikov, pretože im zabraňuje dosiahnuť e, spoločnú cestu vpred. E, Francúzi mm, kvôli jasným kultúrnym rozdielom milujú svoj dohovor o osobných menách aby som vybral len jeden príklad. Takýto typ kultúrnej diverzity je istými spôsobmi v konflikte s takým uniformnejším systémom, ktorý mm, podľa mňa tí traja experti, ktorí vystúpili, advokovali alebo propagovali no, nemeckej e, dáme, ktorá žije v Belgicku a zabudol som ešte tú tretiu národnosť. E, áno, dala nám veľmi dobrý príklad toho, kde by mohli byť dosiahnuté praktické zlepšenia zo strany národných orgánov, kde už boli dosiahnuté, ako hovorila aj pani doktorka Eli Antóniu, e, ICCS vytvorili akýsi viacjazyčný, viacjazyčný, multijazyčný <coughs> rodný list. Je to dokument, ktorý sa nachádza v dohovore, ktorý bol podpísaný 20 krajinami. Niektorí poslanci ICCS, niektorí neboli členovia ICCS, medzinárodné dohovory, not, medzinárodné organizácie notárov, ale to, to je len 20 krajín, mohlo by ich byť viac, ktoré by sa pridali um, tie výhody, ktoré spomenula naša nemecká kolegyňa, o ktorých hovorila, tie by mohli byť potom vzdielané širším spektrom ľudí a európskych občanov ale nechcem hovoriť teraz za mojich dvoch kolegov, ktorí by možno chceli doplniť, alebo naopak sa oddeliť od toho, čo som povedal ja. Uh, Pani doktorka Zadravecová, chceli by ste uzavrieť záverečnou poznámkou? Nie? Ja by som chcel vlastne povedať, že viem, že moje myšlienky možno idú až tak ďalej, ale viem zároveň aj to, že mnohí ľudia vlastne už nežijú v, v tých štátoch, ktorých štátnu príslušnosť majú. No a prečo by sme teda im nemali umožniť žiť tak, ako jednoducho žiť chcú? Prečo tie štáty sa tak držia tých tradícií, keď ide o rodinné právo, rozličné vzťahy medzi dvomi ľuďmi. Prečo je tá tradícia v tejto oblasti taká dôležitá? To znamená, že prečo hm, tu nie je vôľa uvoľniť trošku tie veci, aby tie zákony neboli také prísne, aby ľudia mohli konať tak, ako, ľudia mohli konať tak, ako chcú, štáty tým nič nestratia a ich moc sa v žiadnom prípade neomedzí. No, a rozhodne by mala vykonať niečo Európska únia. Tie problémy skutočne existujú a niektoré sa dajú vyriešiť veľmi jednoducho, aspoň teda podľa môjho názoru. Uh, would... Ďakujem vám za váš príspevok. Zo srdca s vami súhlasím. Vieme, že tradícia je niečím, čo by malo žiť a pokračovať ďalej. Keď sme začali tak prvé slovo mala dos- doktorka Eli Antoniová. Dáme jej posledné slovo. Mám tri záverečné poznámky, hovorí pani Eli Antoniová. Veľmi súhlasím s pánom eh, McNivensom, že technické riešenia určite existujú. V súčasnosti tu ide len o to, či nájdeme politickú vôľu implementovať tieto riešenia. Druhá moja poznámka sa týka reakcie na to, čo povedali predrečníci. Áno, je tu napätie na jednej strane medzi filozofickými myšlienkami a praktickými problémami. Môžeme tu viesť rozpravu o európskej identite a diverzite, ale zároveň dôležité je, alebo na čom záleží každému jednému z nás, všetci sme európsky občania, je, koľko sa nacestujeme, kým dostaneme rodný list, alebo či sa vôbec môžeme oženiť alebo vydať v inom členskom štáte EÚ, alebo či tam dostaneme nejaké sociálne dávky. Nesmieme zabúdať na to, že právo vzniklo preto, aby sa ním vyriešili konkrétne problémy. A záverečná poznámka. Myslím si, že diskusia medzi o, témach v rozpeti medzi európskou identitou a národnými identitami je síce dôležitá, ale možno by sme mali radšej hovoriť o hodnotách ani nie tak identity, ako skôr tolerancie a tom, tom že uznávame identitu iných Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi pekne naozaj. A už sa zrieknem každých ďalších poznámok, hoci by bolo možné pokračovať v rozprave, ale myslím, že sme sa už priblížili k koncu. E, a hoci sme úplne nevyčerpali na, náš čas, mám pocit, že by sme všetci radi skončili, preto už len poďakujem všetkým rečníkom za to, že sa zapojili do nášho dnešného kolokvia. Ďakujem vám.